Good morning, ladies and gentlemen, again. Dobré ráno prajem, dámy a páni. Ešte raz. Teraz sme už všetci spolu, kto sa rozhodol zúčastniť sa na tejto veľmi dôležitej schôdzi, ale veľmi príjemnej. Vždy sa stretnúť s poslancami z výboru KALT je pre nás príjemné. Vítame vás všetkých, komis, aj, komisa, aj výbor REGI. From... Takisto z výboru KOTE vítame poslancov a skutočne vítam príležitosť prediskutovať si e, siedmu správu o súdržnosti spolu s výborom regionov, s Európskym výborom regionov. E, vítam pána Poselta a gratulujem mu k zvoleniu e, za predsedu výboru KOTER. Dúfam, že sa nám podarí spolupracovať, pretože máme zatiaľ veľmi dobré skúsenosti a dúfam, že budeme pokračovať podobným spôsobom. Ďakujeme, pán Oswald. A pani komisárka Kretu, viem, že bolo veľmi ťažké sa dostať e, dnes do parlamentu, ale pre nás všetkých to bolo ťažké dostať sa dnes do parlamentu. Ale je pre nás potešením vypočuť si vás a informácie e, o 7. správe o súdržnosti budú vítané. Vaše postoje, vaše signály posolstva pre členov výboru Koter a Regi. E, Sľúbila som na začiatku, že skrátim svoju vlastnú prezentáciu. E, bude to kratučké, pretože je oveľa dôležitejšie si vypočuť názory pani komisárky. Jediné, čo by som teda povedala, je, že my tu vo výbore REGI sme zameraní na prácu o budúcnosti kuheznej politiky sme sú, spájame to s budúcnosťou Európskej únie. Sme motivovaní, ambiciozní. Všetky aspekty budúcej politiky súdržnosti e, spolu vytvárajú rozličné pracovné iniciatívy a v správe o implementácii je to všetko zachytené. Už sme publikovali našu víziu o budúcnosti politiky súdržnosti a naša správa, iniciatív, správa z vlastnej iniciatívy je ďalším e, kúskom do skladačky. Budeme ďalej rokovať o 7. správe o súdržnosti. Každý, kto má záujem o túto dôležitú tému, bude vítaný. Zhodli sme sa na hlavných posolstvách do budúcnosti pre politiku súdržnosti. Poprvé, dohodli sme sa, že musíme zmeniť koheznú politiku, aby bola čo najlepšia, využijúc všetky skúsenosti, ktoré máme na to, aby sme nastavili politiku súdržnosti čo najlepšie. Táto je orientovaná na potreby európskych občanov, ako sme včera spomenuli počas otváracieho slávnostného zasadnutia. Občania by mali byť eh, stredom našich úsilí, cieľom našich úsilí jadrom a všetky zlepšenia európskej politiky súdržnosti by mali odpovedať na potreby európskych občanov. Skutočne veríme, že existuje viac príležitostí pre úzku spoluprácu medzi koheznou politikou a ďalšími politikami Európskej únie. Môžeme ich kombinovať a takéto dobré kombinácie politik súdržnosti a politik v oblasti vzdelávania, inovácií, sociálnych politík, obchodu, rozvoja, vrátanie regionálneho rozvoja samozrejme, sú e, zásadne dôležité pre budúcnosť, život, flexibilitu a ústretovú koheznú politiku, ktorá odpoveda na potreby občanov a potreby únie, ktorá čelí novým výzvam. Musíme otvoriť politiku súdržnosti týmto výzvam. Migračná kríza. E, prírodné pohromy, problémy s klímou, s atmosférickými zmenami, rastom, tvorbou nových pracovných miest, s vysokou úrovňou nezamestnanosti v niektorých regiónoch. Všetko toto sú výzvy a politika súdržnosti má kapacitu, má potenciál reflektovať všetky tieto výzvy. Toto je naša e, vízia, náš postoj. Bolo by pre nás dôležité a zaujímavé vypočuť si názory výboru regionov a pani komisárky, ktoré doplňajú to, čo robíme my v oblasti 7. správy o súdržnosti. Týmto končím, tak ako som slúbila a dám slovo pánovi Osvaldovi, ktorý bude pokračovať s uvitacími prejavmi. Dobré ráno prajem, dámy a páni. Ja som si napísal prejav, ale máte šťastie, lebo nemôžem nájsť okuliare a zároveň e, máme málo času, takže ak e, sa zhodneme, že pani Michajlová toho vlastne povedala e, veľa aj to, čo som čo je napísané v tomto dôležitom dokumente, je e, k dispozícii. Chcem preto poďakovať pani Michajlovej a pán Kataneo, bývalý predseda výboru Koter. Vám chcem poďakovať. Dúfam, že budeme naďalej pokračovať v spolupráci. Je to vynikajúca tradícia stretnúť sa pri tejto príležitosti. Je to pre nás význačný deň. A keď vidím že nariadenie musí byť e, uzrieť svetlo sveta do 8 mesiacoch, e, myslím si, že sa treba naozaj sústrediť na našu prácu. E, pán Spiridon je môj prvý, je prvý podpredseda, chcel by som vám ho predstaviť a takisto kvôli ušetreniu času a kvôli tomu, že nie ste tu kvôli mne, ale kvôli tejto dáme, by som ukončil svoj úvodný prejav. Ďakujeme, hovorí pani predsednička výboru REGI. Teraz dáme slovo pani komisárke Krecu. Vítame vás u nás. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán predseda e, vý, výboru Koter. Ctené poslankyne poslanci výboru REGI, výboru Koter. Dobré ráno prajem. Som veľmi rada, že medzi vami môžem byť. Ďakujem za pozvanie zúčastniť sa na tradičnom spojení zasadnutí výboru Regi a Koter. Viete veľmi dobre, že sme včera vydali tento veľmi dôležitý dokument, 7. správa o súdržnosti. Myslím si, že splňa požiadavky o tom, ako popísať súdržnosť, ktorá sa vyvíja medzi regiónmi. V minulosti sa vyvíjala k čomu treba prirátať víziu do budúcnosti, ktorá je tiež súčasťou tejto správy. Pani predsednička výboru REGI už povedala, a je to veľmi dôležité, dnes čoraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože vstupujeme do záverečnej fázy prípravy európskeho rozpočtu. Veľmi dobre viete, že pán predseda komisie Juncker oznámil, že prvý návrh budúcoročného VFR, teda viacročného finančného právu, pr- eh, plánu, bude predložený parlamentu v máji. Takže máme pred sebou 8 ťažkých mesiacov na rokovania. Rokovania s komisiou, parlamentom, výborom regionov, budú takisto prebiehať v tomto časovom rámci. Myslím, že by sme mali najprv rozhodnúť o tom, čo treba urobiť a až potom o tom, ako a koľko peňazí na to potrebujeme. Podľa nášho názoru, čo treba urobiť je, všetci vieme, že máme isté dôvody na optimizmus, pretože európske hospodárstvo opäť rastie a vytvára pracovné miesta ale existujú stále deliace línie, stále divergencie, ktoré v minulosti viedli k hospodárskej a ekonomickej kríze. Sú tu tlaky globalizácie, migrácie, tlaky klimatických zmien, tieto takisto len tak ľahko nezmiznú a odrážajú sa v bežnom živote občanov a v volebných výsledkoch. Na našom kontinente sa rozvíja takisto netolerancia a mm, ochranárske pohľady len na svoj vlastný piesoček, tak povediac. A my sa tešíme, že môžeme pokračovať v práci pre nás všetkých, pre celú Európu, ktorá e, pracuje v súčinnosti a táto správa o súdržnosti je takisto toho súčasťou. Veľká časť obyvateľstva EÚ má pocit, že ju vynechali z diania z ekonomického rastu. Poprvý raz máme však najnižšiu úroveň nezamestnanosti za ostatných 10 rokov. Preto si myslím, že je to zásadne dôležité pre pochopenie toho, že nie je to to isté pre každého. Stále máme regióny, ktoré majú nižšiu úroveň nezamestnanosti než pred krízou a samozrejme treba pochopiť tieto strachy, tieto obavy, ktoré sa vzmáhajú v spoločnosti, treba na ne odpovedať a brať na zreteľ regionálnu a lokálnu dimenziu. V niektorých regiónoch sú ľudia chudobnejší a kríza to nezlepšila. Na nešťastie v priveľa európskych regiónoch ľudia nemajú inú voľbu, nemôžu nájsť slušnú prácu, musia sa vysťahovať alebo dochádzať, pretože v danom regióne jednoducho nie sú možnosti zamestnať sa. E, tieto regióny môžeme nazvať aj regióny e, v tranzícii, v prechode z od východu k západu, od vidieckých oblastí k mestám sa ľudia sťahujú, hľadajú lepšie vyhliadky, lepší život a mnohé regióny sú konfrontované s vysokou nezamestnanosťou, znižovaním sa e, priemyselnej výroby a nízkou produktivitou. Musíme brať na, zreteli, že treb, na zreteľ, že treba bojovať s takýmito rozpormi, rozdielmi a zabezpečiť, že každý Európan má príst, aby mal prístup ku rovnakým možnostiam, príležitostiam, kdekoľvek žije. Preto som kedykoľvek, eh, viac než kedykoľvek predtým, presvedčená, že politika musí podporovať konvergenciu, ktorú potrebujeme viac ako inokedy. A komisia musí podporovať e, rozvoj, sociálnu inklúziu a rovnaké príležitosti pre všetky regióny. Takže podľa mňa potrebujeme viac Európy a potrebujeme ju všade. V ktorom smere sa má e, kohezná politika rozvíjať, politika súdržnosti rozvíjať? Máme tu aj nové priority Máme tu aj kritiky niektorých politík, ktoré sa veľmi pomaly odliepajú od zeme, nerozvíjajú sa. Toho si treba tiež byť vedomý. Takže treba všetko eh, dať eh, na zreteľ a lokálne a regionálne orgány by tiež mali prispieť k tvorbe priorít, pretože tu ide o zdieľanú správu veci verejných. Vieme, že tu ide aj o peniaze a implementáciu a financie, kde to je 100% zodpovednosť členských štátov EÚ. Žiaľ, tu čísla eh, ne, eh, ukazujú veľmi dobré vyhliadky na tento finančný program. Podľa mňa veľmi dôležité je naozaj vážnym pohľadom si prezrieť výsledky niektorých politík, ktoré sa niekedy vnímajú nesprávne. Politika súdržnosti ukazuje, že napriek kritike, ktorá sa na ňu zosypala, funguje. Funguje, pretože produkuje konvergenciu. Má finančné prostriedky, ktoré vytvárajú hospodárske efekty. A pretože plní sľub, ktorý dala EÚ, a to prístup k základným službám pre všetkých občanov EÚ, od e, dostupnosti pitnej vody, širokopásmového internetu, dopravných prepojení škôl, škôlok, nemocníc, e, pretože e, čerpá z miestnych poznatkov a lokálne relevantných projektov. Čo sa týka partnerstva a dialogu, spájame e, samozprávu, občianskú spoločnosť, e, štátnu správu a takáto politika zostáva najviditeľnejším prejavom toho, čo Európa robí pre svojich občanov. Samozrejme, nie sme dokonali a ešte sa dajú veci zlepšiť. Hovorili sme e, celé mesiace o tom, že prišiel čas dať na stôl niektoré konkrétne myšlienky vo forme mm, súdrž- politiky súdržnosti a my je to náš spoločný cieľ. Musíme reformovať našu politiku tým najlepším spôsobom pre beneficientov, pre populáciu. Vidím tu štyri hlavné piliere politiky súdržnosti budúcnosti. Prvým pilierom je transport, transfer. Mali sme v včera slavnostný, slavnostné otvorenie rozhovorov. Ide tu o dôveru. Dôvera medzi politikmi a občanmi. Znamená to aj spoločenská zodpovednosť a zdieľaná dôvera. Od rokov 2014 sme nastolili isté procedurálne postupy, kontrolné systémy, manažment, aby sme poskytli istý rámec vzájomnej recipročnej dôvere. A teraz tento e, rámec máme. Ľudia si môžu byť e, istí, že keď sa začne niečo implementovať, tak sa bude vedieť ako. Táto obnovená dôvera znamená aj to, že si ľudia politiku budú brať za vlastnú a nebudú uh, rivality. Takáto dôvera je potrebná aj počas krízy, e, ktorá odštartovala nedôveru. Musíme robiť kofinancovanie, ktoré lepšie narába s rozpočtom a politika súdržnosti sa robí v súčinnosti s Európskou úniou. A napokon platby vychádzajú z nákladov na projekty a faktúr, ktoré sa predkladajú komisii. Myslím si, že veľmi e, dôkladne treba tento systém preveriť, pretože e, teraz už vieme, aké podmienky treba splniť. Máme tu energetickú efektívnosť, inováciu, ktorá sa týmto spôsobom môže e, spracovať a navodiť sa ňou dôvera. Druhý pilier je výkon Nevieme, kam nás dovedie Brexit, nevieme, koľko členské štáty budú ochotné a schopné prispieť, aby sa diera po financovaní zo strany e, Spojeného kráľovstva zaplnila. Myslím si, že by sme sa mali skôr e, zamerať na výkonnosť, na výkon, na výsledky. Myslím si, že sme napredovali e, v teréne dosť v rámci výkonnosti a podmienok ktoré sme nastavili tu aj v Európskom parlamente, ktorý je spoluzákonodarcom. A podľa môjho názoru by sme tentokrát sa mali naozaj sústrediť na výkonnosť. Na čo sa musia vynaložiť finančné prostriedky? O tom treba hovoriť. Politika súdržnosti by sa mala zamerať na menej oblasti politiky, než tomu je v súčasnosti a e, to by ju zefektívnilo a zviditeľnilo. Takže možno taký dobrý nápad by bol pozrieť sa na tematické e, ciele a na ich zoznam. Musíme mať také integrovanejšie aj sektorálne ciele, ktoré boli integrované do našej politiky. Paralelne taktiež musíme podporovať štrukturálne reformy, čo týka verejných investícií, vrátanie politiky súdržnosti. Tí sú účinnejšie, pokiaľ príslušná politika a regulačný rámec naozaj existujú, sú v platnosti a to, preto to máme rôzne dôkazy. Takže taktiež po, v rámci politiky súdržnosti potrebujeme pozitívne stimuly a myslím si, že je veľmi dôležité takto aj pokračovať. Takže nevieme, ako presne o tom diskutovať, ak ako možno stanoviť tie stimuly mimo politiku súdržnosti alebo e, to nejak prepojiť. Takže o tom ešte diskutujeme, či vytvoriť nejaký e, špecifický osobitný fond, ale samozrejme sú tam teda určité reformy, ktoré na seba nechajú čakať. Mali sme tu príslušný dokument ohľadom prehlbenia hospodárskej a menovej únie. Mňa by zaujímali vaše názory na túto tému. No na no, chcem povedať, že by sme mali eliminovať mechanizmy, ktoré prispeli k pozdržaniu implementácie to, priebehu tohto plánovacieho obdobia. Potrebujeme rozpočtovú disciplínu a potrebujeme využívať dostupné financovanie v rámci dvoch rokov a nie troch rokov, tak je to teraz, lebo vidíme, že mnohé členské štáty vidia, že majú tri roky, tak sa neponáhľajú s implementáciou projektov a týmto v podstate plitvajú časom. Tretí pilier sa týka flexibility. Viete veľmi dobre, že v priebehu týchto troch rokov sme čelili mnohým neč- nečakaným udalostiam, napríklad prírodné katastrofy, bolo zemetrasenie v Taliansku, taktiež eh, vo Valonsku sme mali ten eh, prípad s husenicami. Takže rôzne e, udalosti, taktiež to bol príliv utečencov a iné globálne udalosti. Takže viete, že sa to plánuje na 7 rokov. No a potom prispôsobenie týchto programov je aj z politického hľadiska často veľmi obťažné. Jedna možnosť by bola vyhradiť špecifické financovanie politiky súdržnosti, ktoré by bolo potom mobilizované v priebehu, pardon, prostredníctvom príslušného mechanizmu. A je treba možno sflexibilniť financovanie a taktiež by toto malo určité rozpočtové dopady, ako si dokážete predstaviť. Takže flexibilita podľa mňa by sa posilnila prostredníctvom jednoduchého regulačného balíčka. Toto je štvrtý pilier pre mňa. Zjednodušenie. Zjednodušenie bolo našou prioritou od tej doby, čo som nastúpila do úradu a teším sa na to, až Európsky parlament schváli nariadenie Omnibus. A dúfame, že 4. januára príjemcovia budú môcť využívať tieto nové opatrenia, ktoré sme zaviedli v rámci omnibusu, ako napríklad zjednodušené nákladové možnosti, taktiež kombinácia FC a ESHIF a taktiež využívanie financií pre otázky migrácie. No ale trialog ešte prebieha, takže snáď dospejeme k spoločnému stanovisku čoskoro. Takže podľa mňa potrebujeme jednotné pravidlá, potrebujeme zjednodušenie kde, pre, kde sa na rovnaké alebo podobné programy vzťahujú podobné pravidlá. Viete, že máme mnoho konkrétnych programov v teréne, napríklad širokopásmový internet v nejakej dedine, možno tak tam nie sú žiadne konkrétne podmienky a pokiaľ príjemca by chcel financovať svoj projekt z nášho fondu súdržnosti, tak je treba plniť mnohé podmienky. No a je treba teraz si stanoviť špecifické pravidlá, to by bolo ideálne. A musíme byť ambiciozni, musíme mať jednotný fond pre e, hospodársky, finančný a územný rozvoj. Toto určite zlepší koordináciu medzi zdrojmi financovania No a rovnako tak v prípade auditu viete veľmi dobre, že tu boli mnohé situácie, kedy príjemcovia venovali viac času auditorom než implementácii. Takže sú tu potom prípady, kedy rôzne úrady vykonávajú rôzne audity jeden po druhom a ja si myslím, že je na čase toto ukončiť. Predovšetkým, pokiaľ ten jeden audit potvrdí, že všetko je, je v poriadku. Takže mali by sme mať princíp jedného auditu, tak aby auditori sa medzi sebou koordinovali. To taktiež uľahčí prácu tým, ktorí našu politiku implementujú v teréne a prinašajú Európu do každého rohu našej únie. No a ja som v mnohých krajinách videla mladých ľudí, ktorí mi hovorili, že sa už neuchádzajú o naše fondy, pretože je to príliš veľa byrokracie, je to príliš ťažkopádne a po, príliš dlho to trvá. Takže skutočne potrebujeme väčšiu flexibilitu a zjednodušenie. Toto podporí politiku stržnosti a pomôže nám bojovať s tými veľkými výzvami, s ktorými bojujeme. Som si istá, že aj, že aj v spolupráci s Ruským parlamentom, s Koterom, s mimovládnymi organizáciami, všetkým dokážeme, ako reformovaná politika súdržnosti môže posilniť a zomknúť našu Európsku úniu a podporovať naše hodnoty ako solidaritu, prosperitu pre všetkých, mier a demokraciu. Ďakujem a teším sa na teraz na diskusiu. Thank you. Ďakujeme pani komisárka za tieto, alebo za tento zaujímavý prejav. Určite sa na neho zdvihne vlna pripomienok a otázok. Ako viete, keď už máme skúsenosti s diskusiami, tak teraz prichádza výmena názorov a budeme sa vzájomne počúvať a budeme na stredačku dávať slovo členom výboru REGI, potom členom výboru KOTER. Ako prvý začnú koordinátori za výbor REGI bude hovoriť pán Fanny Nistelrooy. Ďakujem za to, že ste nám dali túto príležitosť tu spoločne diskutovať. Mám mesiac regionov a miest. Začal včera a podporuje našu politiku a vyvíjame týmto politický tlak na diskusie. No a čo sa týka výboru regia aj mojej politickej skupiny, tak my všetci máme pocit, že treba konať a nečakať. Musíme konať lebo už prebehli určité prípravy. Bola tu správa pani Westphal, ktorá bola veľmi konkrétna. No a taktiež, čo týka tej 7. správy o politike súdržnosti, teraz už sme sa dozvedeli viac ohľadom výkonu. No a dôležité je, že toto ovplyvňuje našu prácu ako výboru REGI. Ale ja na prvý pohľad nemám ten dojem, že 7. správa o politike súdržnosti by bola ako tá šiesta alebo ako tá piata. Pretože vtedy sme už mali viacročný finančný rámec dosť jasné a vedeli sme, ako zaviesť nové opatrenia. Ale tuto ideme hlbšie, už vieme viac, no ale nevieme, a ktorým smerom sa bude uberať urbanná agenda. Takže toto je bol taký ďalší krok. No a parlament je v takej situácii, že musíme uvažovať nad budúcimi 8 mesiacmi. Budeme čakať, alebo budeme robiť stále to isté dokola. Musíme si rozmyslieť, kam vlastne chceme ísť a či chceme zmeniť naredenie ako také. Takže parlament napríklad na tom dokumente na strane 15, 16, 17 tam vidíte rôzne návrhy, ktoré pochádzajú už z toho reflexného dokumentu. Máme tam nové nápady v súvislosti s politikou súdržnosti. No za parlament spoločne s výborom regiónov by sme mali postupovať takou rýchlosťou, ako potrebujeme, pretože sú tu zásadné otázky v súvislosti s politikou súdržnosti. Sú tu otázky, ktoré ešte neboli zodpovedané. Napríklad, tu máme 21 e, miliárd, toto je rezerva výkonu. Môžu krajiny nejak, v rámci nejakého rýchleho postupu e, tieto prostriedky obdržať, tak ako hovorí pani Vestval vo svojej správe, alebo budeme čakať, alebo čo? Tam máme napríklad situáciu s Rumunskom a ho, vy hovoríte, áno, je to v rukách členských štátov. Dobre, my urobíme naredenie 400 strán, 2000 stránok, keď sa prepočítajú aj objasnenia. A toto všetko je pre príjemcu. Takže čo vlastne robíme? Tí, ktorí to komplikujú, by nemali byť odmenení. A preto, napríklad keď máme N plus 3, 3 roky po rozhodnutí, to môžete implementovať. Ale bože, potrebujete investovať do mesta teraz. A my máme toľko skúseností v rôznych oblastiach, kde sme vykonávali konzultácie. Všetko máme k dispozícii, máme vedomosti, máme konektivitu, internetová spoločnosť, doprava, sociálne body, environmentálne otázky. Takže mali by sme vytvoriť taký systém, ktorý nebude implementovať až o 7 rokov, ale bude rýchlejší a mali by sme nechať viac peňazí v európskych rukách. Pozrite sa, ako funguje nástroj Spájame Európu, CEF. Mali sme fond súdržnosti, ale vyvinul sa aj tlak na členské štáty. Pokiaľ to okamžite nevyužijete, tak o tie peniaze prídete, veď to je normálne. Ne, my ich nenavýšime. Prečo by sme ich mali navyšovať? Veď to sú peniaze daňových poplatníkov. Takže niektoré z týchto vecí nemôžu počkať. My to budeme riešiť budúci rok a bude musieť konať. Ešte jednu vec, a toto chcem povedať. Včera na stretnutí koordinátorov sme hovorili o rýchlosti, ktorú potrebujeme a pán ako francúzsky kolega, bude pracovať na 7. správe o súdržnosti v rámci výboru. Uh, Ďakujem, pán Oswald. Iba jednu pripomienku, pretože chcem byť čo najstručnejší. Máme dve správy. A to je, tie sa týkajú budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020 a taktiež o simplifikácii alebo zjednodušení e-shift e, a môžete si vyzvihnúť pri vchode do miestnosti. E, Ďakujem za slovo. Pani komisárka, vážení kolegovia, čo týka 7. správy o súdržnosti, tak z nej jasne vyplýva, že hospodárske oživenie už v Európe nastalo, HDP stúpa, taktiež zamestnanosť a regionálne rozdiely sa síce zmenšujú, ale nie úplne všade. No a otázka je, či toto či na tomto dostatočne pracujeme. Ja pochádzam do Slovenska a môžem povedať, že naši občania nie sú až takí šťastní, čo týka výhľadov do budúcnosti. Majú obavy a pochybnosti, predovšetkým v menej rozvinutých regiónoch a boja sa, cítia sa ohrození. No a teraz taktiež na základe tejto správy by sme mali diskutovať o politike súdržnosti, budúcnosti po roku 2020. No a podľa môjho názoru potrebujeme silnejšiu a účinnejšiu politiku súdržnosti, ktorá by sa zakladala na väčšej flexibilite, zjednodušení a solidarite. Politická vízia výboru regiónov bola vyjadrená v stanovisku Michaela Schneidera tento rok a nezávisle od víziev, ktorým čelí Európska únia, musíme vziať na vedomie tú skutočnosť, že treba hovoriť o finančnom rámci ktorý dobre bude podporovať politiku súdržnosti, tak ako to robil doteraz. Projekt odzrkadluje potreby našich občanov a v neposlednom rade toto znamená, že občania takýmto spôsobom zistujú, o čom vlastne Európska únia je. A ja podporujem to spojenectvo alebo koordináciu pre súdržnosť, podporujem politiku súdržnosti, a to, aby bola jednou zo základných politík Európskej únie. A predovšetkým chcem poďakovať všetkým, ktorí pracujú v oblasti tejto politiky. Vám, pani Krecu, komisárovi Oettingerovi. A ďakujem aj všetkým poslancom Európskeho parlamentu. No a na záver mi prosím umožnite privítať a poďakovať bulharskému predsedníctvu za akciu, ktorú organizovali alebo chcú zorganizovať Sofii v roku 2018. Ďakujem za pozvanie. Musíme diskutovať o dôležitosti politiky súdržnosti v Európskej únii. Ďakujem. A ďalej pán Gocolino za výbor regi. Sí, mm, davvero prime considerazioni. Áno, pokiaľ ide o tie prvé úvahy, len včera sme e, dostali k dispozícii túto správu a dnes už musíme k tomu viesť diskusiu, takže len veľmi stručne by som povedal. Len tak všeobecne, svoj názor, s ktorým súhlasíme všetci e, my, Vieme, že máme za sebou veľmi akutné a ekonomické a sociálne krízy, ktoré Európa v posledných rokoch zažila v nedávnej minulosti. A preto je dobre sa zamyslieť a pozrieť na to, ako kohezná politika fungovala počas týchto rokov kríz. Čo boli výsledky toho? Či e, sa prehlbili rozdiely medzi regionálnymi systémami? A takisto treba nájsť aj dôvody preto, či sme e, konali správne, pretože my sa pozeráme na to, ako dopady krízy a ako e, skončenie krízy mohlo mať vplyv na celú hospodárskú situáciu, hlavne na juhu a takisto na východe Európy toto ešte stále pretrváva. Čiže tuto je základný dôvod, prečo by sme mali posilniť koheziu politiky, aby mohla nápomôcť, aby sme ju mohli viacej zakomponovať do e, celého európskeho systému, aby kohezná politika bola niečo, čo ešte zdôvodní vlastne svoj zmysel existencie. Uh, preto sa mi zdá, že toto, že je to hlavný bod, na ktorý by sme mali príklad, ktorý by sme mali zdôrazniť a vypichnúť dôvody, prečo by sme mali posilniť ešte koheznú politiku a prečo ju vlastne potrebujeme aj v nasledujúcich rokoch, pokiaľ ide aj o finančné fondy, ale takisto aj pokiaľ ide o spôsob alebo dôvod, prečo vlastne ju tu máme pretože pomohla v tých predchádzajúcich rokoch. Ja e, súhlasím s tými poznámkami, ktoré tu e, spomenul kolega Fan Nistelroj. Pred nami máme 8 mesiacov práce, prezentáciu programov, reformy, koheznej politiky a viacročného finančného rámca jeho zakomponovania. Ako to uchopíme? Akú prácu hlavne výbor pre e, regionálnu politiku spoločne s kolegami aj s ďalšími inštitúciami budeme vykonávať. Aké témy si vyberieme, ktoré by tu mali byť presadené? Aké rozhodnutia sa pretavia do konkrétnych faktov, do konkrétnych aktivít, napríklad pokiaľ ide a pokiaľ to vyplýva aj z prezentácie správy, na čo zameriame našu pozornosť, budeme sa spoločne hľadať, hlavne aj s kolegami z Koteru, pochopiť, aké sú tie hlavné prekažky, ktoré spôsobili omeškanie v tejto oblasti, takisto aj nové pravidla, pokiaľ ide o európsku úrovneň, ktoré pomohli a ktoré pomôžu prekonať prekažky v rámci 2014-2020. Všetky tie dôvody, prečo vlastne všetci Hmm, všetko nabralo takéto omeškanie. E, tiež je tu problém, ktorý sa týka administratívnej záťaže, ako ju reformovať, ako všetko toto uľahčiť. Takže ja si myslím, že toto všetko sú témy, ktoré sú veľmi dôležité. Už nemôžeme to využívať ako niečo Áno, alebo nie, že sa rozhodneme povedať o koheznej politike. Nie. Regi a Koter musí spoločne pracovať aj v nasledujúcich mesiacoch, nasledujúcich 8 mesiacoch, aby sme špecifikovali, e, vypichli, ktoré sú tie hlavné problémy, ktoré boli najkomplikovanejšie práve v tejto fáze, ktoré budú problémami v ďalšej fáze. Zamerať sa treba na regióny, na oblasti, kde potrebujú najviac našu pomoc. Aké sú tie kľúčové body, ktoré pomohli zabezpečiť úspech ko- koheznej politiky? Preto si myslím, že by sme mali to preskúmať do hĺbky. Ešte ďalšie dve o, e, poznámky a tým skončím, pretože som už asi veľa hovoril. Pokiaľ ide o Európsky týždeň, je zrejme, že politika, ktorá e, je naprogramovaná na 7 rokov, nemôže byť počas e, európskeho pol roku e, jednoducho združená do pár slov. Musíme e, sa pozrieť na jednotlivé body, ktoré sa týkajú oživenia verejných financií a takisto aj reformy verejnej správy. Toto sú dva body, na ktoré by sme sa mali zamyslieť počas európskeho pôroku, aby sme mohli pravidelne pomáhať e, aktualizácii daného stavu. Vidím, e, že sme sa ešte nevenovali otázke makrokondicionality. Všetko to, čo sme skúšali realizovať, eh, ako aj ďalším bodom, ktoré eh, nám ležali na pleciach. Takže myslím si, že táto téma je naozaj veľmi dôležitá, dokonca z teoretického ako aj praktického hľadiska nie je až tak správne uchopená, pretože máme pred sebou agendu, zoberme si Španielsko, Portugalsko a ďalšie krajiny, ktoré eh, prekonávajú veľké ťažkosti, ktorá nie je jednoduchá. Zdá sa mi, že toto je naozaj veľmi dôležitý bod e, reforma, kde by som chcel zdôrazniť e, práve tento aspekt, e, pretože umožní nám to aj prechod k ďalšiemu programovaciemu obdobiu, vzhľadom aj na tú rýchlosť, ktorú by sme chceli nábrať, ktorú potrebujeme. Myslím si, že sme v správnej chvíli sa rozhodli. Máme pred sebou 8 mesiacov práce, konfrontácií, diskusí, verejných konzultácií s občanmi, ktoré nás teraz čakajú. Thank you. Now from... Ďakujeme. A teraz za Koter bude hovoriť kolega. Thanks indeed. Uh... Ďakujem. Len stručne. Táto siedma správa o súdržnosti hovorí to, čo Európska komisia chce aby hovorila a asi väčšina z nás tiež. A síce, že politika súdržnosti funguje. Toto by sme chceli všetci počuť. Ale áno, pokiaľ to meráte ukazovateľmi, ktoré sa týkajú napríklad nezamestnanosti, HDP eh, eh, na hlavu, tak vidíte, že politika súdržnosti funguje. No ale pre mňa zaujímavá otázka by bola, aká by bola Európa, pokiaľ by sme nemali tie správy 1 až 7 o súdržnosti, no a možno odpovedať túto otázku, je, otázka by bolo, že by EU bola úplne iná, než je. No a v podstate sa teraz zamýšľame nad tým, či politika súdržnosti funguje. A to, čo asi dostatočne nechápeme, je, že tie územné aspekty politiky súdržnosti, že na ne sa dostatočne nezameriavame. V kapitole v 7. správy o politike súdržnosti nemáme žiadnu detailnú analýzu víziev, územných víziev a bohužiaľ si myslím ja. Politika súdržnosti je politikou. A nič viac. Ale čo je dôležité? Dôležité je to, čo je za ňou. Dôležité sú nástroje financovania, ktoré nám umožňujú plniť túto politiku. No a keď hovorím o nástrojoch financovania, tak nehovorím len o nástrojoch únie. Pokiaľ chceme taktiež venovať pozornosť územným aspektom súdržnosti, tak sa aj treba na to pozrieť na európskej, vnútroštátnej, regionálnej, e, miestnej, verejnej aj súkromnej úrovni, teda čo sa týka zdrojov. A chcem povedať, že integrované územné aspekty politiky súdržnosti to je to, na čo sa musíme viacej zameriavať, než to robíme v súčasnosti. Politika súdržnosti funguje, áno, ale musíme jej dať E, územný rozmer, to momentálne ešte tak nie je, a taktiež musíme jej dať e, integrovaný rozmer. A toto taktiež momentálne sa ešte nedeje. Ďakujem. Ďalším rečníkom bude pani Tomašič z Regi. Ďakujem. Pani komisárka Krecu, ja som Ďakujem pekne, som veľmi rada, že e, som mohla byť súčasťou tejto správy, pretože veľmi ma zaujíma práve ten druhý pilier. Je potrebné sa venovať štruktúrálnej reforme pre e, členské štáty, je potrebné lepšie nasmerovať výdavky, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, aby e, sme mohli zabezpečiť synergiu medzi jednotlivými investíciami. A vy ste to správne pripomenuli že súčasný postup je síce správny, ale pokiaľ ide o veľmi mm, špecifické otázky, keď hovoríme napríklad e, o otázke fondov, pokiaľ ide o ten postup toho využívania týchto fondov, tam by sme sa mohli nad tým zamyslieť. Teraz pani Mondeger za Koter. Tack, herr ordförande. Ehm, ja, den här sammanhållningsrapporten kommer verkligen i rätt. Ďakujem. Správa o súdržnosti prichádza tú pravú chvíľu, pretože by sa mohla stať dobrým základom pre našu budúcu politiku súdržnosti. Ja súhlasím s pánom Van Nistelrojom v tom, že musíme konať teraz a zachovať si tú hybnú silu a verím, že mnohé správy ukazujú zase, že politika súdržnosti nevedie žiadnym výsledkom. Avšak Tých výsledkov môže byť viac, než mám momentálne. Nede tu len o územnú súdržnosť, ale má to pridanú hodnotu pre EÚ ako takú. Albert Bohr hovoril o tom, o tom už sme hovorili skôr, Vy treba popísať rôzne zemepísne oblasti. Napríklad vo Švedsku máme obrovské rozdiely. Máme tam 40 rôznych definovaných regiónov. Máme tam oblasti, kde je vyššia nezamestnanosť, alebo napríklad priemerná dĺžka života je tam vyššia, nižšia. Sú tam aj takéto aspekty, ktoré nie sú obsahnuté v štatistikách. Máme tam napríklad videcké oblasti, kde obyvateľstvo starne stále viac. Takže takéto informácie potrebujeme, Potrebujeme analyzovať vízy, ktorým čelíme. No aby sme toto mohli robiť, tak potrebujeme trochu detaľnejšie informácie. Keď sa pozriete napríklad na Švédsko a ako to tam pokračuje, tak vidíte, že to v poriadku, ale potrebujeme lepšiu víziu pre Európu, potrebujeme víziu pre udržateľný rozvoj, potrebujeme čeliť rôznym výzvam a Jedna vec, ktorá je jasná z tejto správy, je to, kde sa hovorí, že teraz poprvýkrát v Európe viac ľudí zomiera, než sa rodí. Ale čo týka štruktúry našej spoločnosti, pokiaľ chceme mať prosperitu a blahobyt, tak potrebujeme, aby viac ľudí pracovalo a platilo do systému. Hovoríme o ženách, pracujúcich ženách, ale ho, musíme hovoriť aj o staršej generácii, ktorá by mohla pracovať dlhšie, než pracujú momentálne. No a potom je tu ešte otázka migrácie. To taktiež je treba riešiť. Je treba sa pozrieť na azylantov, na ich integráciu, aby oni taktiež platili do e, systému. No a keď si toto všetko prepojíte a pozrite sa na to, ako by sme mohli našej staršej generácii dať lepší prístup k širokopásmovej infraštruktúre, tak napríklad vo Švedsku na tom pracujeme, pracujeme na dostupnosti, dostupnosti MHD pre staršiu generáciu. Všetci by sme mali mať možnosť využívať MHD napriek tomu, že možno máme nejaké ťažkosti s mobilitou alebo sa ťažko pohybujeme. Takže toto sú kľúčové otázky, kľúčové aspekty politiky súdržnosti a tuto by sme určite mohli prispieť ešte k ďalšiemu rastu v Európe. Ďakujem. A teraz zostáva slovo pán, pán, van Miltenburg. Ďakujem. Pani komisárka, je vždy potešením, keď prídete za nami do výboru a Taktiež je dobré, že sú tu dnes zástupcovia eh, orgánov, ktoré, orgánu, ktorý zastupuje celú Európu, teda výboru regionov. Prepáčte, ja som prišiel trochu neskôr, utekol mi kus vášho prejavu, ale ako holandský europoslanec ma práve informovali o tom, že v Holandsku sa vytvorila vládna koalícia, to ma potešilo, ale zároveň som trochu smutný, pretože viete, že Belgicko a Holandsko spolu pretekajú a my sme teda nepokorili ich rekord, ktoré malo e, Belgicko, teda koľko im trvalo, než vytvorili vládnu koalíciu. Takže teraz vážne. Siedma správa o súdržnosti. V porovnaní so šiestou správou som rád, že sa sústreďuje na otázku prekonávania prekážok aj cezhraničným spôsobom, takže napríklad Interreg je tu dôležitejší, toto ma teší. A aj na moja politická skupina vždy zdôrazňuje dôležitosť Interregu, taktiež do budúcnosti. Toto nám umožňuje lepšie investície taktiež cezhraničným spôsobom, napríklad do dopravy, tam, kde to chýba, taktiež čo sa týka spoločný, spoločného výskumu. My už sme toto zaintegrovali do tzv. správy Westfál, no a taktiež je dôležité spolufinancovať e, výskum, napríklad tu máme e, program Interreg Europe, ďalej čo týka výskumu v, a inovácií v rôznych cezhraničných oblastiach, ako napríklad klimatické zmeny, tam predsa hranice nič neznamenajú. No a ďalej je treba e, pomáhať ľuďom, dôležitosť interregu, cezhraničnej spolupráce, zlepšenia e, pracovnej mobility, toto je všetko dôležité, takže som rád, že sa venuje väčšia pozornosť týmto otázkam. Po druhé, ten mestský rozmer politici, európskej politiky, máme tam urbánne inovatívne akcie, som rád, že sme to rozšírili o rok, aby sme umožnili financovanie rôznych projektov, ktoré sú inovatívne v rámci miest. Toto si myslím, že hnací motor Európy, čo sa týka rastu a zamestnanosti. No a kontinuita by taktiež mala byť zaručená po roku 2020. Myslím si, že by sme mali zlepšiť dostupnosť európskeho financovania pre mestá a taktiež tými finančnými nástrojmi môžu byť tradičné granty. Napríklad, čo sa týka Amsterdamu, tak tam máme určité tematické partnerstvo. Dúfam, že taktiež e, sa zväzieme na tejto vlne, že využijeme túto šancu a pre mesta v Európe a pre Európu toto je veľa vecí, o ktoré nám momentálne ide. Poprvé, takže prídu nové legislatívne návrhy, príde nový viacročný finančný rámec a ja spoločne s mojou politickou skupinou nechceme revolúciu v rámci politiky súdržnosti, ale chceme evolúciu. Takže ja by som radšej hovoril o vývoji v rámci politiky súdržnosti. Môžeme tomu hovoriť e, politika súdržnosti verzia 2. Mohli by tam byť nejaké drobné zlepšenia. A mnohí z nás toto uvidia skôr ako revolúciu, pretože po roku 2020 budeme toho musieť urobiť viac, ale z EÚ príde menej peňazí. To znamená, že treba lepšie využívať tie opakujúce sa pros, finančné prostriedky. Mali by sme produkovať lepšie výsledky v teréne, čo týka štrukturálnych reforiem v rôznych členských štátoch. Tam máme napríklad odporúčania, ktoré sú špecifické pre jednotlivé štáty, ale tam máme európsky semester, je treba sústredovať na investičnú politiku, na malé a stredné podniky, inováciu. A taktiež na to, aby európska spoločnosť bola odolnejšia voči klimatickým zmenám. No a ja si myslím, že pokiaľ posilníme politiku súdržnosti takýmto spôsobom, tak týmto spôsobom sa budeme najlepšie brániť proti e, väčšným kritikom politiky súdržnosti. Myslím si, že týmto by sme najlepšie obránili politiku súdržnosti do budúcnosti. A my ako ALDE, ja hovorím aj za pána predsedu, ho skutočne takým spôsobom chceme pracovať. My vám doručíme aj naše stanovisko liberálov v tomto parlamente, pretože si myslím, že musíme skombinovať naše úsilie, musíme priniesť a dodať európsku pridanú hodnotu, o ktorú nám všetkým ide. Ďakujem. A teraz pán McCarthy za Koter. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani predsednička výrobu REGI, vážená pani komisárka, som veľmi rád, že tu opäť môžeme byť tento rok. Ako povedali predrečníci, treba sa zamerať na úspešné príbehy, na pozitívne signály. Myslím si, že kapitola 6 je tou najúspešnejšou a ak porovnáme kapitolu 6 s dokumentmi ktoré sú zvýraznené, a o ktorých sa tu hovorilo. Myslím si, že táto kapitola 6 celkovo je veľmi silná. Musíme pracovať viac, spolupracovať e, naše výbory Koter a Regi. Komisárke by som rád povedal, že treba hovoriť o týchto úspešných príbehoch a šíriť ich, úspešné príbehy politiky súdržnosti. Myslím si, že keď sa tu stále hovorí o kríze v dokumentoch EÚ, e, možno by sa to mohlo nahradiť slovami výzvy. Nechápte ma nesprávne, ale myslím si, že keď sa človek dostane do terénu a naozaj sa spýta, e, čo sa deje, tak sa musí spýtať sám seba, či sme naozaj na tej správnej kolaji. Prebudovávanie môže znamenať aj pohyb vpred. Ja súhlasím s pánom Miltenbergom, keď použil ako príklad evolúciu. Potrebujeme evolúciu, nie revolúciu. E, veci sa posúvajú dopredu. E, keď hovorím o politike súdržnosti, treba hovoriť o izolovanosti, o raste, nie, skôr, nie o zaostávaní a negatívnych posolstvách viac o tvorbe nových vecí v regiónoch, o transformácii regiónov, o tom, že regióny môžu byť istými majákmi pre EÚ a ako keby boli členskými štát, členmi EÚ. Myslím si, že toto všetko máme na našom programe. Potrebujeme pracovné kontakty a vzťahy. Keď e, čítam správu o súdržnosti, tak je tam veľmi málo odvolávok na výbor regiónov Samozrejme, že sa nedá vymenovať každá jedna inštitúcia v takejto správe, ale naozaj za ostatných 2,5-3 roky výbor regionov sme vypracovali mnohé e, názory, dokumenty, a keď čítam túto správu o súdržnosti, nemám pocit, že sa tieto zapracovali. Nedáva mi to zmysel. Jednoducho apelujem na to, aby sme pracovali v súčinnosti a Vítam k metaforu skladačky istých eh, blokov, ktoré sa budú stavať jeden na druhý a týmto sa bude budovať eh, stavba ďalšej politiky súdržnosti. Ďakujem veľmi pekne za takúto metaforu, za takýto koncept. Ďakujem pekne aj za pozvanie a chcem poďakovať pánovi Lambercovi a Fanny Stalrojovi za ich príspevky. Súhlasím s nimi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Michels, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, pani komisárka, alebo aj pán predseda, ako bývalá členka výboru regionov som rada, že tu vidím bývalých aj nových kolegov, napríklad Albert Bohr a ďalší. A teším sa, že sme opäť pokročili v našej spolupráci. Či to bude evolúcia alebo revolúcia, tak to ako lavicovej političky je mi v podstate jedno, ale pre mňa by jedna vec bola e, zásadná, aby to nepokračovalo tak ako doteraz. Či sa to zmení evolúciou alebo revolúciou, tak to už mi je v podstate jedno a revolúcie sa nebojím. Tá e, siedma správa o súdržnosti ma čiastočne prekvapila pozitívne a tá jasnosť v tvrdení, že rozdiely medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi sa zväčšujú, toto ma neprekvapilo, ale čo ma pozitívne prekvapilo, bolo to jasné smerovanie, čo sa týka otázky nepostradateľnosti politiky súdržnosti. Všetci, ktorí sa zúčastnia tej diskusii, Minulé vedia, že to nie je až taká samozrejmosť a preto ďakujem pani Krecu za tieto jasné slova. A taktiež ma pozitívne prekvapuje jednoznačné stanovisko ohľadom e, tých e, prechodných regiónov. Tu sme tiež vedli diskusiu ohľadom toho, či to potrebujem alebo nie, takže toto si myslím, že je ten správny prístup. A taktiež si myslím, že pani Krecu, pani komisárka, už správne menovala tie zásadné body, tie piliere, ale teraz prichádza k tomu slovičku ale. Súhlasím s pánom Nistorojom, možno vás to prekvapí, ale myslím si, že táto správa napriek tomu vykazuje nedostatok konkrétnych návrhov. My tu nesme niekde v roku nula čo týka diskusie o politike súdržnosti. Takže výbor regiónov a Európsky parlament už predložili určité ťažiskové body a základné piliere. No a v 7. správe o súdržnosti sú určité otázky, ako povedal Albert Bohr, napríklad čo týka tých územných víziev, aké konkrétne nástroje môžeme aplikovať, aké modely navrhujete vy ako komisia konkrétne. Takže tu mi chýba trochu odvahy do diskusie a je treba dostať tomu našej povinnosti brániť spoločne politiku súdržnosti. Zároveň potrebujeme reformu tak aby sme sa neuzavreli tým súčasným výzvam. Takže na jednej strane sú tam pozitívne prvky, ale čo týka zásady a podstaty, tých ďalších 8, 8 mesiacov musíme využiť, aby sme ponúkli niečo konkrétnejšie, pretože ináč naši všetci kritici nebudú presvedčení, čo sa týka politiky súdržnosti. Ďakujem. Uh, Pavel Branda. Pavel dobré ráno. Pani Michajlova, pani Krecu, pán Osvald, kolegyne, kolegovia. Už sa nám míňa pridelený čas, preto sa sústredím iba na jeden aspekt a to je cezhraničná spolupráca. A rád by som doplnil to, čo povedala komisia o napredovaní. Šiesta správa o súdržnosti, siedma správa o súdržnosti, tam bolo niekoľko odsekov, kde sa hovorí, že spolupráca e, nie je ideálna, ale my máme analýzu, že cezhraničná spolupráca bola úspechom. Máme tu vedecké podklady, bol tu systematický prístup k analyzovaní existujúcich e, problémov pri cezhraničnej spolupráci a máme aj číslo. Číslo, ktoré spája investície a rast HDP. Je tu súvislosť. A ak by sme odstránili 25 existujúcich právnych problémov, pri cezhraničnej spolupráci o 2 by narastlo HDP. Ja si myslím, že to je nie, e, nevýznamné číslo a preto máme pred sebou dobré argumenty Prečo investovať do odstraňovania týchto zostávajúcich prekážok? Je to vynikajúca návratnosť, ktorú môžeme očakávať z takýchto krokov. Rád by som tiež povedal, že cezhraničná spolupráca presahuje tému hospodárskeho rastu. Keď niekto býva v malej dedine, Viem, že to môže byť veľký rozdiel pri kvalite života, keď má človek dobrého suseda a keď má problematického suseda. A Hovoríme tu o znovu získavaní dôvery, investovaní e, nielen do hospodárskeho rastu, ale aj do vzťahov ľudí cez hraničných e, projekty, ktoré sa sústredujú na dobrobyt, blahobyt ľudí, na vzťahy ľudí medzi sebou. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme vám. Pani Vana, nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli do nášho výboru diskutovať o politike súdržnosti. Ja viem, že čas nás naháňa, takže chcem byť e, úplne konkrétna. Chcem povedať, že pre nás zelené je veľmi dôležité. Prvá vec, e, teraz nadvezujem na svoju predrečníčku, pani kolegyňu z GUE. Chcela by som pozitívne zhodnotiť to, že zo 7. správy, ako už zo, aj zo 6. správy jasne vyplýva, že politika súdržnosti je nevyhnutná, je nutným e, nou súčasťou štrukturálnych fondov a verejných investícií. V mnohých regiónoch sú štrukturálne fondy a z nich plynúce investície jedinými verejnými investíciami. A preto si myslím, že hospodársky ako aj sociálny význam politiky súdržnosti ako to krízového nástroja nemôžeme podceňovať. Samozrejme, ako ste hovorila, pani predsednička, aj ostatní kolegovia potrebujeme reformy a Potrebujeme ich na to, aby sme pracovali cieľene v rámci Európskej únie, aby sme lepšie dosiahli cieľeného využívania e, štrukturálnych e, fondov. Hovorím o Európe 2020. Prvá otázka, pani komisárka, ste sa o tom zmienili ako jednej z víziev. E, ochrana klíma, klímy na, ja by som to rada naformulovala tak, že my v podstate, v podstate zaostávame za našimi vlastnými cieľami. Aj Európsky súdny dvor to zistil, takisto v mnohých štúdiách výboru regiónu sa o tom hovorí, že 20-percentný cieľ výdavkov na ochranu klímy pravdepodobne nebude dosiahnutý v tomto období, napriek tomu, že je tu dobrá vôľa a takisto aj celý rad pozitívneho iných krokov a vývoja, ale e, Európsky účtovný dvor zistil následovné. Chýba tu monitoring, ako aj horizontálne opatrenia. Moja otázka. Klimatické ciele v rámci 7. správy o súdržnosti hovoríme totiž to o, o tom, že potrebujeme značný pokrok preto, aby sme dosiahli tento cieľ. Ako chcete v rámci tohto programovacieho obdobia, takisto aj v nasledujúcom období dosiahnuť tento 20-percentný cieľ výdavkov na ochranu klímy, alebo teda 21%, to sú ďalšie ambiciozne ciele, keď napríklad e, USA uvažuje o tom, že vystúpi z klimatických dohôd. Moja druhá otázka sa týka toho, že keď porovnávame 6. a 7. správu o súdržnosti, aký bude vývoj nových ukazovateľov? Vy hovoríte, že túto otázku stále a stále kladiem. V 6. správe ste oznamovali to, že máme nové ukazovatele bio-GDP, čiže ukazovatele, ktoré sú mimo rast HDP. Ďalšie ukazovatele pre investície, ktoré mali byť rozvinuté. Ale v 7. správe o súdržnosti sa nenachádzajú. Takže chcem sa spýtať a požiadať vás, aby ste nás informovala o práci komisie na nových ukazovateľoch, či už ekonomických, sociálnych. Viem, že na nich pracujete, pracujú na nich veci. A to aj na regionálnej úrovni. Ďalej, najdôlež- ďalšie dôležité ciele je boj proti nezamestnanosti a snaha o zaistenie pracovných miest. ESF share podiel sociálneho fondu v členských štátoch v rámci boja proti nezamestnanosti. Nemal by sa zvýšiť ESF share treba na 30 alebo nebolo by treba viacej percent krajinám, kde je nezamestnanosť vyššia, aby sme prekonali vlastne tú rastúcu priepasť a nerovnosť, ktorá tu vzniká. Ďakujem. Uh, of... Bývalý predseda výboru Koter, pán Katanel. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj komisii, ďakujem predsedničke výboru REGI. Som si istý, že nový predseda výboru Koter rozbehne našu dôležitú spoločnú prácu lepšie ako v minulosti. Niektoré dôležité poznámky. Prvá. Hlavným záverom 7. správy o súdržnosti sa mi zdá, že je to, že politiky súdržnosti fungujú a zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní hospodárskeho rastu a investícií v Európe. Ak sa pozrieme na číslo na strane 185 dopad politiky koheznosti na HDP EU, tak je to absolútne jasné. A takisto je tu súťažnosť na strane 22, kde to je podľa krajín a tam, kde sa zastupuje politika súdržnosti v krajine vo výšku 80%, tam politika súdržnosti funguje. Ale zdá sa mi, že napriek tomu a napriek dôležitosti našej spoločnej práce sú tu je tu zvláštna atmosféra, je tu možno nebezpečná situácia, takže dovolte mi položiť otázku, kľúčovú otázku podľa mňa. Súdržnosť a regionálne politiky sú ohrozené? Čo si myslíte? Utočí sa na ne? Pretože súdržnosť je podľa mňa e, ohrozená útokmi a poviem to celkom jasne tým, že, sa, že položím tri konkrétne otázky. Prvá, naozaj mienime uchovať do budúcnosti tie isté peniaze, tie isté sumy aj po roku 2020, alebo nie, pretože politika súdržnosti bez financovania je ničím, ako vieme. Moja druhá otázka. Podmienky ex ante v 7. správe na strane 179 je jasné pozitívne vyhodnotenie podmienok ex ante. V kapitole, ktorá hovorí o návrhu na zlepšenie efektívnosti politiky súdržnosti, ale ja som si nie taký istý. Čo si myslíte vy? Mohli by tieto podmienky ex ante zvýšiť to, že zvýšiť riziko toho, že politiky súdržnosti nebudú dostupné pre všetky územia, pre všetky oblasti v Európe. Mne sa zdá, že je dôležité zachovať to, aby tento nástroj zostal pre všetky oblasti, nielen pre niektoré z nich. A dávam prednosť e, inému návrhu, ktorý sa sústreďuje na výsledky, na inteligentné špecializácie, ale mám otázku, nemohli by byť ohrozené niektoré kroky, keď obmedzíme pomoc iba niektorým regiónom a nie všetkým? Ďalšia otázka na strane 164 a ešte aj 168 eh, je jasne ukázané, že úroveň verejného financovania sa znižuje a predovšetkým sa centralizuje viac ako v minulosti a už je centralizovaná a centralizovanie verejných investícií sa zvyšuje. Mne sa zdá, že toto je to najdôležitejšie riziko, ktorému čelíme. Zost- sme si istí, že v budúcnosti bude politika súdržnosti riadená na regionálnej a lokálnej úrovni? Inak v budúcnosti budeme riskovať to, že sa politiky súdržnosti budú čoraz viac centralizovať. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz má slovo pani Demato. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem všetkým zástupcom výborov regie Kokatoer, takisto aj pani komisárke. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a zásadné, aby sme začali brániť koheznú politiku. To je isté. Musíme si povedať pravdu a to, že niečo nefunguje. Máme tu teraz príležitosť a všetko, čo nefunguje, zmeniť. Musíme povedať si z očí v oči to, že sú regióny, ktoré rastú. Avšak nie všetky rastú tým istým spôsobom, tou istou rýchlosťou. A my musíme zabezpečiť tie isté podmienky pre všetky, ako e, tie, ktoré sú najviac e, rozvinuté, pokiaľ ide o nezamestnanosť, ktorá je tu nízka a tak ďalej, tak e, tie netreba tak podporovať. Malé podniky už sa zhýbajú pod ťarchou globalizácie. Je potrebné naozaj urobiť niečo preto, aby technologický postup si mohli zabezpečiť a jeho hlavne modernizáciu je tieto malé podniky. Eh, tie návrhy eh, sú tu, avšak treba predložiť aj požiadavky. My sa domnievame, že percentuálna kvota, ktorá je venovaná jedinej politike, ktorá je naozaj distributívna v rámci európskych politik, by mala byť eh, tá istá a vyjadrujeme našu jasnú opozíciu tomuto modelu e, priamemu, priamej podpore zo strany Európskej komisie, ktorá e, financuje len po, projekty, ktoré sú s vysokou pridanou hodnotou v rámci Európskej únie. Mali by sme prestať e, s týmto modelom koheznej politiky a takisto s politikou týchto zásadných pilierov. Mali by sme naozaj začať fin- financovať tie infraštruktúry, ktoré by pochádzali z dotácií, nie len z E, štruktúrálnych e, fondov s nízkym rizikom. Mali by sme to prerozdeliť medzi e, jednotlivé členské štáty, kde budú zohľadené práve tieto oslabené regióny. Mali by sme tiež priťahnuť našu pozornosť otázke správnej veci, správy vecí verejných. Prečo by sme nemali prinútiť k zverejneniu E, týchto programov alebo vydať taký dokument, kde by boli anticipované všetky dátumy, ktoré sa týkajú e, programového obdobia, kde by sme to v rámci času naprogramovali a takisto aj v rámci zúčastnených podnikov. Pokiaľ ide o ukazovatele, stále hovoríme o HDP. Avšak mali by sme všetci kolegovia v rámci našich dvoch regionov, aby sme začali už venovať sa aj iným ukazovateľom, ako je len HDP, ako je napríklad e, index sociálneho progresu alebo iné indexy, ktoré existujú. Potom, pokiaľ ide o európsky pôrok, my si myslíme, že tieto opatrenia, ktoré sa týkajú práve aplikácie fondov práve na toto zdravé e, využívanie verejných zdrojov, by sme, na to by sme potrebovali niečo iné, nejaké iné uchop, uchopenie, pretože je to kontraproduktívne. E, samotná komisia povedala v predchádzajúcej správe v ceste, že e, miestne ako aj regionálne e, samozprávy majú k dispozícii iba 30 práve týchto verejných výdavkov zo štátneho rozpočtu a štátnych investícií hm zvyšovanie eh, verejného dlhu. Eh, toto všetko je súčasťou práve eh, správy verejných financí zo strany štátu a nie zo strany miestnych a regionálnych úradov. Mali by sme sa snažiť na, tom, na tým zamyslieť v rámci kohoznej politiky, pokiaľ ide o článok 33, nikdy nebol aplikovaný. Toto je ten uh, najväčší problém, že stále sa točíme iba dokola, pokiaľ ide o alternatívne uh, projekty, Mali by sme sa venovať eh, samotnému raciu koheznej politiky. Mali by sme vypustiť všetky sankcie, ktoré nie sú spravodlivé a ktoré sú neužitočné a ktoré sú penalizujúce pre miestne a regionálne samozprávy, a ktoré by mali byť práve tí, tie, ktoré by mali mať najväčší prospech eh, z týchto projektov. Mali by sme sa snažiť venovať eh, takej investičnej politike, ktorá by nebola expanzívna, ale ktorá by prinakašala konkrétne riešenia. Pokiaľ ide o investičnú politiku, navrhujeme revidovanie klauzulu, klauzuly pre investície, aby regionálne investície, ako aj národné investície, ktoré sú kofinancované z týchto štrukturálnych fondov, by mali byť eh, vylúčené práve z kofinancovania zo štátnych zdrojov. Flexibilita a synergie. My si myslíme, že by sme sa mali postaviť proti takémuto princípu flexibility, kde eh, pochádzajú zdroje z FC. Mali by sme naopak posilniť eh, také synergické schémy, ktoré by boli priame eh, ktoré by zabezpečili projekty, ktoré nie sú možné vybrať len na základe systému výberu, ale takisto na základu tej kvality v porovnaní s cenou štrukturované formy a takisto aj technická pomoc. Mali by sme sa takisto nad tým zamyslieť, lebo sme sa o tom presvedčení, že by sme mali mať priame prepojenie s koheznou politikou a takisto aj s aplikáciou štrukturálnych reforiem, tak ako to bolo v odporúčaní práve krajina po krajine. Keď hovoríme o technickej pomoci a takisto aj o administratívnych schopnosti, s tým absolútne súhlasíme, pretože je to niečo úplne odlišné. A tu je práve ten základný problém, že tie kapacity a, a, administratívy programovať, ako aj navrhovať rôzne projekty, eh, nie je úzko prepojené práve s tým, čo dané územie alebo región potrebuje. Pokiaľ ide o certifikácie audity, toto by malo byť riadne kontrolovateľné. E, potrebujeme však na to personál, potrebujeme na to kontrolu e, tiež konfliktov záujmov a tak ďalej. Navrhujeme jednotný audit, ktorý by bol štrukturovaný na základe národných e, kritérií, kde by boli zakomponované tak regionálne ako aj miestne samozprávy, ktoré sú príjemcami projektov a fondov. Na záver by som povedala, že potrebujeme korektné a homogénne aplikovanie pravidel, preto navrhujeme post e, európskeho auditora, ktorý by mal byť vytvorený. Na záver chcem povedať len toľko, že zásadná pripomienka sa týka e, fondov pochádzajúcich e, z bank, pretože finančné nástroje a ich úroveň, ktorý navrhuje komisia, by mala byť taká istá. Avšak pokiaľ ide o jednotlivé územia a takisto aj uh, o finančné zdroje z európskych zdrojov. Myslíme si, že tie zdroje by mali byť ešte vyššie, pretože sú potrebné a potrebujeme to podporiť. Potrebujeme však dávať pozor na to, ako budeme vyberať finančných sprostredkovateľov na základe veľmi prísnych kategórií, pretože e, musíme dosiahnuť to, aby tu boli najvyššie štra, e, dodržiavané štandardy, pokiaľ ide o transparentnosť a e, koherentnosť. Preto potrebujeme aj riadne zverejňovanie informácií, ako aj správ, ktoré by boli efektívne, kde by boli účtovné a ďalšie informácie krajina po krajine a tak ďalej. Je potrebné, aby banky, ako aj finanční sprostredkovateľia e, boli jasne vyšpecifikovaní, koľko e, tiež by sme mali si stanoviť, budú stáť ich e, provízie a koľko nakoniec sa dostane finančných zdrojov samotným príjimateľom týchto projektov. Potrebujeme naozaj realizovať toto v prepojení s faktorom rizikom. Pozor na Trust Fund a ďalšie bondy, pretože toto všetko e, je veľmi nebezpečné. Potrebuje nájsť e, takú zdravú rovnováhu. Všetci, ktorí v tomto pracujeme, vieme, aké je to veľmi dôležité. Môj prvý podpredseda, pán Spiridor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán, pani predsedajúca, k otázke súdržnosti a politik súdržnosti. K tomu bolo publikovaného veľa, existuje literatúra, a teším sa aj úzkej spolupráci medzi výbormi REGI, výborom Koter a pani komisárkou Krecu, ktorá neunavne pracuje v súčinnosti s oboma týmito orgánmi a pomáha politike súdržnosti sa rozvíjať naprieč Európou a v Európskej komisii. Toto bolo treba povedať a k tomu chcem pridať jedinú myšlienku do tejto diskusie keďže tu máme, keďže som e, bol starostom a županom viac ako 20 rokov, myslím, že treba venovať pozornosť hodnote, pomeru hodnota peniaze. Jednotlivé krajiny, možno nie všetky, majú rozličné systémy zhodnocovania e, finančných prostriedkov v samozprávach. Samozprávy sú nastavené však rozlične, majú rozličné právomoci, povinnosti v iných krajinách. A mali by sme to všetko smerovať tak, aby kontrakt dostali ľudia na základe toho, ako investovať peniaze napríklad do budovania ciest a nie ako sa sľubujú výsledky. Ak existuje zoznam projektov pre daný región, je tu istá rezerva projektov, všetky sa nikdy neuskutočnia a závisí od toho, koľko sa ich uskutoční a aj keď sa niektoré uskutočnia, nemusí to byť pridaná hodnota. Preto treba múdro vyberať e, projekty a nie mechanicky jeden za druhým. Mohli by ste napríklad povedať, že členské štáty by, sa, by mali sústrediť svoje úsilia, aby bola zavedená základná infraštruktúra v jednotlivých obciach alebo v regióne, aby sa vyplnili medzery, ktoré stále existujú a ktoré projekty sa odfinancujú a ktoré sa uskutočnia. To súvisí so súdržnosťou, lenže existuje niečo také ako súdržnosť v regióne. Sú regióny, ktoré nie sú interne súdržné. Sú tam problémy s infraštruktúrou, priestory, ktoré nie sú pokryté infraštruktúrou a jedno z kritérií je HDP, ktoré keď sa aplikuje mechanicky ako jediné kritérium, tak sa tieto problémy nevyriešia, pretože rôzne regióny sú odlišné. Mám tu ešte na zozname 5 ďalších rečníkov a už sa nám minul pridelený čas na túto tému. Takže slovo dostanete, ale naozaj hovorte veľmi krátučko. Znie hlas z pléna mimo mikrofónu, bohužiaľ nie je možné poskytnúť tlmočenie. Odpoveď koordinátory za politické skupiny. Áno, áno, pani Bresal, dostanete slovo. Ja vás len prosím, aby ste hovorili stručne. Áno, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Zostáva tu ešte jedna skutočnosť, že musíme si stanoviť e, rečnícky čas. E, chcela som položiť niekoľké veľmi rýchle otázky. Najprv chcem pripomenúť e, to, že regio- konkurencieschopné regióny tiež majú za sebou veľmi vážnu krízu počas nedávnej hospodárskej krízy, takže regionálna politika musí zostať platná pre všetky regióny. A po druhé, pokiaľ ide o pani komisárku Kresu, ktorú chcem poďakovať za to, že je tu s nami dnes. Pokiaľ ide o otázku je eh, zjednodušovania, to je naozaj zásadná vec. Ak chceme skrátiť čas, eh, ak chceme s kolegami z výboru pre regionov, ktorých tu vidím a veľmi pospo- veľkým potešením vítam, aby sme vypracovali ďalšie správy, pretože potrebujeme konkrétne zabezpečiť finančné zdroje pre tých, ktorí pracujú v tejto oblasti potrebujeme naozaj urobiť eh, všetko preto, aby sme zjednodušili všetky tieto postupy a zlepšili ich. Po tretie, ja sa domnievam, že nemôžeme všetko zvaliť na koheznú politiku, pretože táto je oddelená od riadenia Európskeho polroku a takisto od eventuálnych eh, sankcií pre tých, ktorí nerešpektujú pravidla v rámci eh, ich kondicionalita, takisto aj overovacích prostriedkov. Čiže ukazovatele sú potrebné, áno, s tým súhlasím. A štvrtý návrh sa týka toho, že Erasmus je dôležitý. E, nie, viem, že komisia nechce o tom počuť, ale ja si myslím, že ak chceme zabezpečiť e, kvalitu regionálnej politiky, aby bola lepšia, nemôžeme sa opierať len o byrokraciu, o administratívu, ale takisto potrebujeme vypichnúť aj kvalitu e, politického personálu, ich schopnosti pochopiť európske výzvy a pracovať v tejto, v tomto smere. Je tu projekt, ktorý nám poskytol vynikajúce výsledky a je potrebné, aby bol štruktúrálne zakomponovaný do koheznej politiky s možnosťou samozrejme výmeny medzi jednotlivými zástupcami regiónov aby si vymenali svoje skúsenosti medzi regiónmi, kde to funguje a kde nie. Po piaté, pokiaľ ide o ďalšie programovacie obdobie, tam už e, sa to začína črtať. Prečo nevyužívate kvóty? zvyškov e, e, z tohto programovacieho obdobia, aby sme spustili programy v rámci ďalšieho programovacieho obdobia, pretože tu môžu byť určité omeškania a regióny už môžu začať vytvárať nové projekty len vtedy, keď konkrétne bude uzavretý konkrétny program, programovacie obdobie a keď budú projekty ukončené. Ale prečo by sme im nemali pomôcť už vytvárať v, v takých hrubých líniách ďalšie programy, aby mohli začať pracovať na vytváraní projektov, otázok, ktoré vieme, že určite budú súčasťou kohezné politiky, či už energetická politika alebo boja proti klimatickým zmenám pokiaľ ide konkurenciaschopnosť alebo digitálna agenda. Myslím si, že oni sú pripravení, ako náhle dostanú potom uh, fondy, tak už môžu sa do toho pustiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán predseda, myslím, že táto uh, rozpráva prichádza tú pravú chvíľu. Na čo máme politiku súdržnosti? Na to musíme jasne odpovedať, jasne zareagovať. A myslím si, že odpoveď musí byť takisto politická. Politika súdržnosti bola vytvorená na to, aby bojovala so zvyšujúcimi sa nerovnostiami a aby sa e, preklenuli priepasti, ktoré tu stále existovali a aby sa e, hralo podľa rovnakých pravidel pre všetkých. Siedma správa o súdržnosti sa obzerá dozadu na predchádzajúce obdobie. Musíme si to aj my dobre prezrieť a zistiť, či sa tieto priepasti, tieto medzery zatvárajú, vyhľadzujú, alebo či sa roztvárajú. Musíme nastaviť lepšie vyhliadky do budúcnosti pre mladých v niektorých regiónoch. To sú veľké rozhodnutia. Politika súdržnosti ovplyvní samotné jadro Európy a nie len geografické, ovplyvní to jadro toho, čo Európa predstavuje ako komunita hodnôt vo vzdelaní, kultúre, solidarite a miery. Chceme politiku súdržnosti? Ak je odpoveď áno, tak potom pamätajme na štyri piliere, ktoré nám vysvetlila pani komisárka. Na tejto základni sa dá stavať. Najmä prvý pilier dôvera politické problémy Európy spočívajú v tom, že táto dôvera sa narušila, dôvera v európske inštitúcie sa narušila a nádej a solidarita by sa mali ukotviť k tomuto prvému pilieru. Sú tu finančné nástroje, ktoré by mohli byť ohrozené. Dokonca aj Junckerov balík sa nerozvinul tak, ako sa mal. Nie preto, že by regióny neboli ochotné čerpať tieto fondy, ale preto, že sú tu štrukturálne problémy, ktoré im zabránili čerpať. Áno, politike súdržnosti, ale sústreďme sa na odstraňovanie chudoby a nezamestnanosti detí, mladých v tých regiánoch, ktoré pokrivkávajú za ostatnými. Ďakujem pekne za prítomnosť pani komisárke Krecu dnes do poludnia. Myslím si, že práve ona naozaj u, u nás dokázala vzbudiť novú dôveru, nie preto, že tam fyzicky bola často prítomná, ale keď si preskúmame kvalitu, ktorá sa skrýva za politikou, ak si pozrieme pridanú hodnotu, myslím, že to hovorí samé za seba jasne a nahlas. Nevždy máme príležitosť takúto chválu hovoriť nahlas, ale myslím si, že pani Krecu ste na tom správnom, ste na tej správnej koľaji. Prosím, pokračujte týmto smerom. Súdržnosť je dôležitá. Nastoľme znova dôveru v inštitúcie, ktorú niektorí stratili. Ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo. Všetci sa zhodneme, že kohezná politika je jedným z pilierov Európskej únie a napriek faktu, že to predstavuje iba 0,3 HDP EÚ, má veľký dopad na národné politiky prostredníctvom iných zdrojov a kanálov. Sú rozličné kohezné politiky. Kolega z Írska hovorili, kolegovia hovorili o situácii tam a v minulosti. A čo sa týka rozširovania Európskej únie, bola to veľká pomoc pre nové členské štáty. V tejto správe však sa ukazuje veľký dopad na investície a pracovné miesta a v ostatných rokoch sme mali čoraz viac problémov, ako preukázať viditeľnosť, ako zviditeľniť e, politiku súdržnosti v správach. Do roku 2016, v predchádzajúcom období, e, sa ukázalo, že bolo viac investícií než v predchádzajúcich rokoch, hoci na strane 178 vidíme presne, aké fondy sa používajú v súčasnom období aké sa čerpajú. Je to otázka pre nás všetkých zabezpečiť, aby sa financie z tohto obdobia využili dobre. Inak to budeme musieť redistribuovať v novom finančnom rámci. Výzvy sú migrácia nielen pre tých, ktorí sa obávajú, že prichádza do Európy veľa migrantov, ale sú tu aj rozdiely a rozpory medzi regiónmi, medzi vidieckými oblastiami, medzi mestami a perifériou. Od rokov, roku 2014 do roku 2016 v mestách a v urbaných oblastiach sa HDP zvyšilo 12 ale v iných oblastiach stagnoval rast HDP. A to úzko, je úzko prepojené s digitalizáciou. S digitalizáciou vidieckých oblastí a som aktívny v oblasti inteligentných miest, smart cities. Tam sa dajú vytvoriť nové pracovné miesta pre všetkých. V Európe treba vytvárať pracovné miesta a ak nebudeme mať inovácie, tak sa nám nepodarí nastaviť dobre inteligentné nariadenia. Oblasť klimatických zmien, tam máme takisto veľké výzvy, ale máme tu aj odpoveď. Takzvané zelené pracovné miesta, ekologické pracovné miesta súvisiace zase s energetickou úniou. Politika súdržnosti je jednou z tých, ktorá nám umožňuje vysporiadať sa s problémami a ja som rád, že máme medzi sebou tých, ktorí pracujú na týchto výzvach e, obce v ich regiónoch sa zapájajú a tam vzniká dôvera v koheznú politiku. Ešte tu mám viac rečníkov. Pani Valetič, prosím veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som e, privítala túto správu. Jednu správu o súdržnosti, pretože sa tu vyhodnotili ciele a ich výsledky na regionálnej, národnej a únijnej úrovni. Mám dve otázky ktoré vyplývajú zo správy. Jedna sa týka e, zrýchľovania implementácie v súčasnom období a druhá, ako sa lepšie pripraviť na budúcnosť, ako byť efektívnejší a úspešný, najmä keď tu je proces konvergencie. Ak chceme odpovedať na tieto dve otázky, prvá, ako zrýchliť implementáciu a druhá, ako prekonať to, že nie je dostatok e, dovršených projektov. Ako sa vysporiadať s pomalým verejným obstarávaním a s nedostatočnou administratívnou kapacitou. Keď sa nám podarí odpovedať na tieto otázky, prídeme k tomu, čo ste povedali vy, pani komisárka, štrukturálne reformy. Pretože toto sa nedá vyriešiť bez reformy verejného sektoru, bez reformy justície, bez reformy obchodného podnikateľského prostredia a ďalších reforiem. Samozrejme, že to treba urobiť teraz, aby sme boli úspešní v budúcnosti, pretože všetky problémy sa za rok e, vyriešiť nedajú v tomto období, ale toto súčasné obdobie by možno mohli odhadnúť, čo je to najdôležitejšie, napríklad zmeny v nariadení ktoré o, sa, ktorým sa potom riadia, riadi pomoc pri prírodných katastrofách. Takisto politika súdržnosti odpovedá na potreby, na praktické potreby občanov. Preto treba podporiť to, čo treba podporiť v praxi, čo sa objaví v praxi. Ale máme tu mať aj iné opatrenia, napríklad v období od roku 2007 do roku 2013 bolo rozfázovanie projektu Flexibility medzi prioritami, aby bolo možné previesť peniaze z prebytku tam, kde bol ich deficit. A sú tu podobné veci, kam, kde sa dá rýchlo zareagovať špecifickými krokmi pre konkrétne členské štáty. A záverom, keď myslíme na budúcnosť, mali by sme vidieť aj to, čo potrebujeme, aby sa nám podarilo nastoliť vyšší hospodársky rast v regiónoch, ktoré zaostávajú. Odpoveďou je možno zmiešané hospodárske politiky, kde sa nesústredíme len na investície, ale aj na štrukturálne reformy. To ste už aj vy podčiarkli, a takisto inteligentnú fiškálnu konsolidáciu. Na to potrebujeme skutočne viac synergií s národným rozpočtom. Pani komisárka, vy ste povedali aj to, že máte nové priority, ktoré by sme mali začleniť do koheznej politiky, ale myslím si, že nemáme toľko priestoru pre nové priority, pretože politika súdržnosti je obmedzená európskym rozpočtom a sme primali ale potrebujeme synergiu s národnými rozpočtami a potom vedno sa nám podarí niečo viac, niečo lepšie a vo vzťahu k štrukturálnym reformám potrebujeme viac aktivít zo strany národného rozpočtu na štátnej úrovni a na to potrebujeme viac harmonizácie medzi národným reformnými programami a operačnými programami, pretože národné programy sa pripravujú na trojročné obdobie a operačné programy na sedemročné obdobie. Preto nie je vždy ľahké ich zharmonizovať a vytvoriť skutočnú synergiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Nielsen. Tak eh, har en eh, eh, enkel och fråga till Takže mám veľmi špecifickú otázku pre pani komisárku. Som rád, keď si môžem prečítať v správe niečo ohľadom nejakých pravidiel, jednotlivých pravidiel pre politiku súdržnosti, to je dobrá vec. No ale všetci vieme, že byrokracia, ktorá ide ruka v ruke s európskymi projektami, vzniká väčšinou v členských štátoch samých, pretože oni tam majú určitú štruktúru administratívnych orgánov. Takže moja otázka. Príjmeme to, alebo zmierime sa s tým, že členské štáty majú dosť nákladné správne orgány a že to vytvára byrokraciu, alebo proti tomu budeme čo robiť? Ďakujem a teraz pani komisárka sa vyjadri k vašim otázkam. Bolo tu skutočne veľa dôležitých vecí. Ďakujem pekne za eh, toľko dobrých eh, nápadov. Myslím, že to bol cieľ tohto stretnutia, aby sme si vás vypočuli. Ako som už povedala, aby som zareagovala priamo na tú prvú kritiku, že nie sme príliš konkrétni v tom našom návrhu. Viete, e, ako som už povedala predtým, komisia predloží svoj návrh rozpočtu v maji 2018 a teraz sme začali s rozpravou, s diskusiou a do konca roku spustíme širokú verejnú konzultáciu o budúcnosti politiky súdržnosti, o budúcnosti kohoznej politiky a ja vyzývam samozrejme každého, aby sa zúčastnil tejto verejnej konzultácie, výbor regionov, Koter. Toto sú naši najdôležitejší partnery pretože vy pôsobíte, pracujete máte veľa námetov. Chcem zareagovať na niektoré otázky, možno, že nebude možné odpovedať na všetko, ale chcela by som to zhrnúť ako moto. Si vyberiem to, čo povedal pán Van Nistelrooy. Musíme konať, nie čakať. Toto by mal byť ten náš hlavný leitmotív. motív to naše hlavné heslo pre tie následujúce mesiace. Nie je to ako zvyčajne, aby sme mali veľké diskusie pred eh, každým veľkým viacročným finančným rámcom, ale teraz je to odlišné. Všetky vaše podnety zo strany Európskeho parlamentu, z výboru regionov, z Koteru sú naozaj vítané v tomto duchu. Aby som však teraz zareagovala priamo na túto myšlienku, modernizácie. Myslíme si e, skutočne, že musíme modernizovať. Niekedy sme boli príliš e, pružní a niekedy príliš e, upetí. A pokiaľ ide o prechod na M plus 2, bola to určitá forma no, motivácie. Mysleli sme si, že je to motivačný faktor, ale teraz, keď skúmame možnosť znovu zaviesť pravidlo N plus 2, Práve preto, lebo si myslíme, že centrálne to pomôže k upevneniu implementácie, pokiaľ to pôjde samozrejme ruka v ruke s, s tými strategickejšími programy. Mami. Áno, máte pravdu, pán, fan Nistelrooy, e, že to fungovalo, pretože tam boli tie tri roky a všetky tie programy úprimne vzaté medzi nami, všetky tie problémy, ktoré boli napríklad v doprave za našej koheznej politiky členské štáty to dali do CEFu, pretože si povedali, že budeme mať čas do roku 2023 a v mnohých členských štátoch sa nachádzame teraz v takej situácii, že vlastne nemáme nové projekty v oblasti dopravy a infraštruktúry. Práve preto, že všetko to, čo mali, dali do CEFu, aby vyčerpali prostriedky v tej lehote troch rokov. Takže naša skutočnosť nám ukazuje, že pokiaľ zatlačíme na členské štáty, tak e, to potom prinesie výsledky. Pokiaľ nie, tak e, to budú mať vždy dojem, že majú ešte rok pred sebou a to narušuje potom implementáciu. My sme sa snažili o väčšiu mieru implementácie, ale naozaj je tu čas e, urobiť to inak, e, do čas, ktorý sme mali využívať do roku 2020 a do roku 2023. Myslím, že tu je veľmi mm, že je v záujme e, občanov práve toto. My sa snažíme v Európskom parlamente v Kotere, vo výberu regionov aj v členských štátoch tiež tak usilovne pracujú? To je moja otázka. Pokiaľ ide o N plus 3, toto je, myslím, veľmi dôležité, veľmi starostlivo práve premyslieť tento návrh pán Oswald. My sledujeme tú správu Koteru. Pán Žagár existujú samozrejme veľké rozdiely. Máme aj historické rozdiely medzi západom, východom, severom a juhom. A my musíme riešiť všetky tieto otázky. Myslím, že môžem pár slovami povedať niečo k iniciatíve regionov. Na to tu bolo veľa otázok od pána Botulina, takisto od pani Damato. Máme samozrejme menej rozvinuté regióny, zaostávajúce regióny, ale táto iniciatíva beží a chceme pomôcť práve týmto regiónom. A je potrebné povedať jasne, že niektoré regióny naozaj inovujú bez strachu. Avšak veľký podiel populácie sa práve zmien bojí boja sa práve priemyselných eh, zmien na regióny, ktoré častokrát čelia veľké strate pracovných miest, poklesu priemyslu, ohrození miest, musia riešiť aj emócie obyvateľstva. Ja som videla štúdie, že práve v týchto regiónoch častokrát nadšenie pre využitie prostriedkov a pre preberanie nových iniciatív je oveľa nižšie než v regiónoch, iných. A toto je veľmi dôležité, je potrebné mať tiež na pamäti to, že v zaostávajúcich regiónoch musíme tiež e, sa zaoberať strátou nadeje. A to všetko súvisí aj s depresiou populácie a tieto veci musia byť naozaj zohľadnené. Pokiaľ ide o územnú súdržnosť, ktorá tu bola tiež zmienená pán Žagar, pán Baculín, pán Damato a ďalší poslanci a členovia. Myslím, že musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť tomuto problému. Viete, že sme spustili niektoré pilotné projekty, aby sme aj v tomto o, náročnom období mohli napomôcť, prevádzať o, určitým regiónom, ktorým sa nedarí. A Budeme sa snažiť vybrať práve tieto regióny a konkrétne v teréne im pomáhať byť prítomní, aby sme im pomohli, aby sme pomohli regiónom, ktorí pre prechádzajú práve priemyselnými zmenami a ekonomickými reformami. Takže budeme sa snažiť vybrať niektoré regióny a budeme úzko spolupracovať s komisiou, aby sme boli schopní sa vyrovnať s digitalizáciou a s rozvojom nové kvalifikácie. Naozaj musíme reformovať túto politiku a musíme sa snažiť oveľa viacej sústreďovať na faktory zmeny. Čo je inovácia vzdelávania predovšetkým. A samozrejme aj takisto aj administratívne kapacity, ktoré sú veľmi dôležité. Tak ako som už povedal pán Kocolino, ja som veľmi znepokojená tou situáciou v zaostávajúcich regiónoch. A trvalým nedostatkom rastu. Veľmi dobre viete, že vy a pani Damato pochádzate z regiónov, kde sme mnoho rokov investovali bez toho, že by sme boli vôbec zaznamenali nejaký konkrétny rast. Napriek tomu, že tam skutočne došlo k investíciám niekoľko 10 ročí. Myslím, že by sme mali mať zvláštny projekt pre zaostávajúce regióny, pretože tu máme tiež regióny, ktoré začali úplne na nule, na dne, na začiatku, kde vidíme výsledky. A potom tu máme iné regióny, ktoré nemajú tieto výsledky. A tak tam asi treba štruktúrálne reformy, pretože naša skúsenosť je taká, že tieto investície neprinášajú výsledky, pokiaľ k tomu pristupujeme izolovanie, Takže je tu veľké prepojenie medzi ekonomickým riadením únie a štruktúralnou politikou. A toto je veľmi dôležité preto, aby sme zaistili, že tieto vynaložené prostriedky boli naozaj vynaložené efektívne. Samozrejme, chcem vás uistiť o tom, že by to malo, mať, že by to malo byť primerané, efektívne a malo by to správne motivovať. Ja som presvedčená o tom, že členské štáty a môžeme sa na tak spraviť a môžeme sa na to pozerať aj z druhej strany. Nie ako trest, ale ako pozitívna forma motivácie pre členské štáty, aby boli odmenené za úspešné štrukturálne reformy a za dobré makroekonomické politiky. Takže podľa mňa sankcie nefungujú, ale ako som už povedala, pracujeme úzko so všetkými členskými štátmi, ktoré Eh, zažívajú práve eh, problémy s vyplacením prostriedkov, ale toto eh, v tomto programovacom období sme zatiaľ žiadne fondy neprerušili. Pokiaľ ide o zaostávajúce regióny, tak ako som už povedala, toto je správa, ktorá je teraz priebežne spracovaná v Európskom parlamente. A tak je potrebné naozaj úzko spolupracovať. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali vlastnú správu, vlastné štúdie, aby sme boli schopní naozaj zadefinovať e, už, e, prečo vlastne prichádza k nižšiemu mieru rastu a k vyššej miere nezamestnanosti. A e, táto Eh, takisto na to prispôsobiť ten systém dotácie. Pretože toto sú regióny, ktoré nedostali podporu na stratégie inteligentnej špecializácie, aby sme vytvorili také tie silné stránky u týchto regiónov. A my sme si vedomi, že proste nemôžeme mať 300 regiónov v Európe, ktoré budú ako Silicon Valley. A minimálne tu bude regióna s agroturistika a niektoré ďalšie možnosti. A z toho je potrebné vychádzať a zamerať sa na prekažky, ktoré stoja pred nami. Inštitucionálna kapacita je ďalšou vecou, ktorá súvisí so stagnujúcim regiónom. A vy viete, že komisia má veľmi veľa programov, aby podporila a zlepšila verejnú správu. Máme kroky alebo akcie, ktoré majú zvýšiť efektivitu, transparentnosť a zodpovednosť. A ktoré majú takisto prispieť k modernizácii verejných zákazok. Boj s korupciou. To je veľmi zaujímavá myšlienka, pani Breso. Mať Erasmus pre volených zástupcov, aj keď eh, a mnohí ľudia boli zvolení už e, kvôli tomu asi, že majú určitú vysokú úroveň inteligencie, ale možno, že to nie je zlý nápad v niektorých členských štátoch, bo v mnohých členských štátoch môžeme o tom diskutovať. Ja viem, že takýto pokus už v minulosti prebehol, ale bol tu veľký protest voči tejto myšlienke, pretože Erasmus je vlastne záležitosťou, e, ktorá je vnímaná ako problém hlavne pre študentov, pre výmenu názorov študentov, a my máme kolegiálne programy, ktoré sú spustené v oblasti európskych fondov a môžeme postupovať aj v politike. Ako si vymieňať osvedčené postupy, správnu prax, správne prístupy k chovaniu, ako udržovať teda treba vzťahy medzi, s občanmi a tu sme hovorili napríklad o mestskej agende alebo mestskom programe. My naozaj sme pripravení ísť ďalej. Ale nechcem prísť o tú príležitosť vyzdvihnúť môžeme treba starostu Amsterdamu o ktorého sme prišli minulý týždeň. Pre nás to bol naozaj ozajstný pilier a možno no, schváliť Amsterdamský pakt a mestskú agendu. A bez mestskej agendy by sme tu naozaj neboli. Vďaka nemu toto všetko to bolo možno. Bez pána van der Landa by to nebolo možné. Neviem, že či ste ho poznali, ale myslím, že pokiaľ ide o administratívnu kapacitu, tak to bolo asi najbrilantnejší starosta, s akým som sa kedy v živote stretla a spolupracoval ruka ruke s nami, s komisiou, pokiaľ ide o mestskú agendu. Na základe toho, čo sme tu vytvorili s vašimi starostami, tak e, sa na vás obratíme so správou o mestskej agende v nasledujúcich mesiacoch. Avšak chcel som povedať niekoľko slov o pánovi Vanderlandovi, pretože on bol naozaj pre nás veľkou oporou. Aj pokiaľ ide o boj v komisii za to, aby táto mestská agenda existovala. Takže to je len príklad. A viete, že napísal list občanom, občanom Amsterdamu, keď zistil, že je chorý. To bol prejav veľkej odvahy, tak sa, sa takto priamo obratiť na občanov a napísal im, že sa majú starať o mesto a jeden o druhého a myslím, že to je veľmi inšpirujúce pre nás všetkých. Pokiaľ ide o otázku od švedského kolegu, pokiaľ ide o zraniteľné osoby, tie sú samozrejme pre nás takisto dôležité a migračné síly my podporujeme členské štáty, aby využívali naše prostriedky nielen pre krízové situácie v súvislosti s migráciou, ale takisto v súvislosti s integráciou, pretože bez integrácie náš kolektív by sa mohol stať e, jader, jadrovou pumou v budúcnosti. Takže je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali pre bezprostredné opatrenia, aby sme integrovali aby sme pôsobili v oblasti školstva, v oblasti sociálnej a tiež aj v oblasti, ktorej sa venoval kolega Avramopoulos. Pán Milton hovoril o cezhraničnej komunikácii. Ďalší kolegovia to tiež spomenuli. Je to veľmi dôležitý bod. Aha. To oznámenie o cezhraničnej problematike bolo veľmi dôležité a spolu s mestskou agendou toto sú hlavné výsledky tohto, tohto roku. Budú predložené budúci týždeň spoločne s oznámením o najodľahlejších regiónoch aj o inteligentnej špecializácii. Toto prvé je na programe a Otázku spolufinancovania sme tiež spomínali. Vysoká miera spolufinancovania je zdôvodnená hlavne v ťažkej ekonomickej situácii my musíme vyhodnotiť práve túto otázku. Ja viem, že to nie je príliš príjemné pre členské štáty o tom takto uvažovať, ale Mali by sme naozaj navýšiť ten počet privlastnenia si projektov. To tiež môže urýchliť implementáciu. Pokiaľ ide o, komun- o oznámenie, máme tu veľké nedostatky v posledných rokoch v oblasti oznámení. Naozaj sa snažíme niekoľko mesiacov a rokov zlepšiť viditeľnosť našej politiky. Viete, že v Rade za maltského predsedníctva sme preniesli 7 námetov členským štátom spoločne s Marianne Tyson z Belgicka s mojou kolegyňou komisárkou, aby sme zvýšili práve viditeľnosť EÚ a ja som veľmi vďačná výboru e regi EU e, za túto alianciu, pretože teraz je čas e, nielen na nás, ale aj pre príjemcov, pre regióny, e, pre príjemcov vo všetkých regiónoch, aby hovorili o pridanej hodnote projektov Európskej únie. Myslím, že toto je veľmi dôležité. Eurobarometer ukazuje, že 78% ľudia, ľudí, ktorí počuli o koheznej politike, majú majú pozitívny, veľmi dobrý dojem. A problém je však 70, to, že 70 o kohezné politike vôbec nepočulo nikdy. Takže nevedia, že keď idú dielnici, alebo že keď ich deti chodia do školy, takže tá škola bola postavená napríklad, alebo teda tá dielnica bola vybudovaná za európske peniaze. A 20 koheznej politiky ide napríklad do energetickej účinnosti alebo do klimatických zmien alebo do energetického prechodu. Čiže s komisárom Ševčovičom a s komisárom Kanete e, spolupracujeme. Ja myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme si to uvedomovali pre nás, pre našu planetu. Aby sme boli na čele COP 2020 a takisto aj v kontexte, keď sa stiahujú Spojené štáty. E, je to veľmi dôležité. Intenzívne pracujeme na projektoch nízkouhlíkovej ekonomiky na energetickom prechode a takisto podporujeme členské štáty, aby maximálne využívali vysokú mieru prostriedkov, ktoré majú vo svojich obálkach pre energetickú účinnosť. Pokiaľ ide o nové ukazovatele, to bola diskusia, ktorá už beží 3 roky a keď som prišla do výboru REGI, už vtedy sme sa poprvýkrát zhodli, že HDP na hlavu nie je ideálny ukazovateľ, ale dospeli sme k určitému konsenzu a v súčasnosti si myslím, že v tom minulom období, ako všetci vieme, HDP na hlavu nie je jediným ukazovateľom a neposkytuje nám jednotlivé jemné odtienky reality. A no preto si skutočne myslím, že je potrebné brať do úvahy tú myšlienku zaviesť ukazovatele, ktoré by boli dôležitejšie pre kvalitu života, pre sociálnu inklúziu, pre chudobu, pre rozvoj. Pretože sme tu v Belgicku, máme tu vysoké HDP na hlavu, ale je tu napriek tomu mnoho regiónov s vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti. Preto si skutočne myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa snažili to lepšie zohľadniť. Ja som pripravená skúmať iné alternatívy. Pracujeme s OECD a s Svetovou bankou. Chceme pracovať tiež s vami na tom, ako by sme mohli vyputovať taký eh, dobrý ukazovateľ, ktorý by eh, práve bol používaný potom pre alokáciu prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. To bude tvrdá diskusia v nasledujúcich mesiacoch. Potom, pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti, myslím si, že nielen sociálny fond, ale fondy súdržnosti takisto bojujú proti nezamestnanosti a to je náš hlavný cieľ. Pán Kateno, ďakujem za vaše slova my sme nesmierne optimisticky, keď hovoríte, že politika súdržnosti naozaj funguje, ale v niektorých krajinách napriek alebo vďaka faktu, že viac ako 50 verejných investícií súvisí e, s našimi investíciami a závislými investíciami. Cítim, že táto politika je predmetom útoku. To nie je otázka, to je realita. Existujú nové výzvy. Ja nehovorím nové priority, ale nové výzvy Máme pred sebou veľa nezodpovedných otázok. Nevieme, ako dopadnú napríklad rokovania o Brexite. Ako vyplníme tú medzeru? Nevieme, či, o, či súvisiace s bezpečnosťou, či, či verejná armáda, migrácia. Ja si myslím, že musíme byť ambiciozní. Musíme mať ambície mať minimálne taký istý rozpočet, ale tiež musíme byť realistickí. Pokiaľ nebudeme ambiciozní a pokiaľ nebudeme pracovať ruka v ruke s členskými štátmi, tak nezaistíme rozšírenie vyšenie našich prostriedkov a takové zaistenie toho, aby členské štáty vyplnili tú medzeru. Tak možno politika súdržnosti bude na nižšej úrovni ale bojujeme, teda ja bojujem napríklad eh, v tom podľa 5. scenára a podľa no, dokumentu o financovaní Európskej únie, kde politika súdržnosti by mala byť na, minimálne na takej úrovni ako v minulosti. Myslím, že musíme bojovať s predsudkami, že táto politika je zastaralá, je pravdou, že nebola dlho reformovaná, ale je moderná. Musíme ju prispôsobovať novým nastupujúcim výzvam. Tiež to bola otázka na tú kondicionalitu. To nám už prinieslo hmatateľné výsledky. A hlavne pokiaľ ide o predpoklady pre úspešné investície. Preto si myslím, že potrebujeme exante takisto do budúcnosti, ale naozaj je potrebné to zjednodušiť a plošne rozšíriť. Miestne orgány majú samozrejme kľúčovú úlohu v plánovaní, pretože tie problémy poznajú asi najlepšie, takže tu určite potrebujeme subsidiaritu tiež. Pán Spiridon sa zmienil o úlohe Regionov o miestnej správe. Viete, že je tu dohoda o partnerstve, máme túto stratégiu a dohodu založenú na spolupráci. A regionálny program obsahuje konkrétne kroky, ako dosiahnuť strategických cieľov. Pani Breso. Ja vám chcem poďakovať eh, veľakrát, eh, pretože zjednodušenie bolo mojou prioritou v prvých mesiacoch. Sme skupinou, sme skupinou na vysokej úrovni pre zjednodušenie. To, čo som navrhovala, boli opatrovanie pre tieto, pre toto programovacie obdobie. Ako som už povedala, ešte raz verím, že trialóg omnibusu bude pokračovať ďalej aby príjemcovia mohli využiť všetky tieto opatrenia. Avšak v každom prípade ja sa domnievam, že musíme urobiť viacej v nasledujúcom programovacom období, kde vytvoríme jednotný súbor pravidel. Ďakujem za vaše slova. Pani Kacif, pán Kacifras, chcem vás ubezpečiť, že nielen Grécko, ale všetky členské štáty sú v srdci našej politiky súdržnosti. My sme mali mimoriadnú situáciu v Grécku, boli sme tam prítomní a keď nastala táto mimoriadná situácia v Taliansku, tiež sme zasiahli. Zmenili sme nariadenie tak pre Grécko, ako aj pre prírodné katastrofy. A teraz pokiaľ ide o prírodné katastrofy, nielen Taliansko, ale ďalšie členské štáty môžu využívať 95% na obnovu a preto si myslím, že musíme byť pružní aby sme nie len mali tieto dlhé procedúry, ale tiež, aby sme boli pripravení na neočakávané náhle udalosti, pokiaľ ide o implementáciu. Pani Maletič, minulé obdobie nám ukázalo, že pomalá miera absorpcie, a pani Maletič už tu nie je pritomná, že to nie je úplne nezvyklá vec, ale môžem vám povedať za všetkých, že Môžeme jasne vidieť, že implementácia v teréne sa zrýchluje pri, v rámci tohto programovacieho obdobia a že sme dosiahli 40 ERDF a v politike súdržnosti a 20 hlavných projektov. 20 bolo už predložené pre hlavné, e, pardon, pre schválenie. Musíme samozrejme zaistiť to, že to zrýchlenie bude pokračovať, že bude trvalé, aby sme zaistili dobro implementácie rozpočtu EÚ. A teraz sa snažíme definovať tie programy, ktoré sú nevýkonné a spolupracujeme tiež úzko s miestnymi orgánmi, aby sme tú e, situáciu vyriešili. Ďalej, pokiaľ ide o poslednú otázku pána Nielsena. Vy viete, že ja som otvorená tomu, aby sme urobili všetko potrebné na to, aby sme odstranili tie potrebné alebo tie nepotrebné pravidlá a obmedzenia. V rámci členských štátov sme vytvorili 2000 stran pokynov, pretože už sme nevedeli, ako vykladať vaše nariadenie, pretože to je nariadenie Európskeho parlamentu. A máme tu dostatok dokumentov za Európsku stranu, ale musíme tiež jasne vidieť aj tie dôsledky. A musíme byť tiež prísni, pokiaľ ide o členské štáty, pretože oni, aby sa sami kryli, tak doplňujú tieto predpisy a v teréne skutočne ľudia hovoria ďakujem veľakrát. Ja štrukturálne fondy nebudem používať, pretože je to príliš zložité. Ja nie som za menovanie konkrétnych štátov, ale myslím si, že v 21. storočí je úplne je nenormálne, že máme projekty, kde je 7000 strán a nakoniec tam je jeden podpis. Takže chceme poprosiť členské štáty, aby prechádzali na elektronickú súdržnosť a aby postupovali teda nepapírovo len elektronicky. Samozrejme, že diferenciácia je tiež veľmi dôležitá, pretože jedna vec je mať 5% verejných investícií a na druhej strane 60% verejných investícií. Takže my uvidíme, ako to všetko budeme riešiť, pretože tu existuje určitá nezhoda s je potrebné s účtovným dvorom, je potrebné to diferencovať, máte určite inú situáciu a tá finančná bloka je oveľa väčšia, väčšia, takže na výsledky sa budeme viacej sústredovať a príjemcovia by mali stráviť viac času a zasvedčiť viac času realizácie projektu a nie len a byrokracie. Ďakujem veľmi veľakrát za všetko a jedna vec je jasná pre nás všetkých a to, že politika súdržnosti je tu preto, aby znížila disparitu medzi jednotlivými štátmi a regiónmi, aby pomáhala chudobnejším regiónom zo sociálneho, z ekonomického hľadiska, ale politicky si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že podľa môjho názoru a tiež možno to uvidíte, rovnako politika súdržnosti je naozaj pojitkom, ktorý drží Európu pohromade teraz. A vzhľadom k tomu, že prechádzame ťažkým obdobím, myslím si, že môžeme spoločne poukázať na to, že pracujeme na 500 miliónov a pre 500 miliónov Európanov, pre starostov, pre malé stredné podniky, pre našich občanov. A nie je to vôbec o nás, o bruselských úradníkov, ale je to o živote. 500 miliónov obyvateľov. Ďakujem pekne. Okay, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďakujem za podrobné odpovede. Bolo to plodné diskutovanie, plodná rozpráva. Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom výboru Koter, aj výboru Regi. A tým končí naše spoločné zasadnutie, ale ešte predtým dostane slovo pán Oswald, aby uzatvoril svojim prejavom naše spoločné stretnutie. Ďakujem veľmi pekne, len krátko, pretože to nechcem ešte dlhšie natiahovať ako tú hodinu, o ktorú sme zasadnutie už natiahli. Máme veľmi veľa námetov, ale z tých všetkých chcem e, vypichnúť jednu vec. Všetci sme priatelia súdržnosti. Stačí sa pozrieť na webovú stránku www.cohesionalliance.eu a pripojte sa k našej aliancii. Ďakujem pekne pani Michajlová, ďakujem pani komisárka, všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu zostali. Nemôžeme sa už dočkať nášho ďalšieho spoločného stretnutia, možno už o pol roka, pretože máme naozaj veľa tém, o ktorých môžeme spolu diskutovať. Ja by som vás rada dnes večer pozvala na námestie, hovorí pani Kretu. Bude tam prezentácia 24 projektov. Pán Fan Nistelroj a ja e, odovzdáme výťazom ceny. 100 projektov bolo vybraných a môžem vám povedať, že sú z celej Európy. Všetkých vás pozývam o 7. večer, myslím, že to začína. Bude tam aj zábava pripravená, ale najinovatívnejšie, najtvorivejšie projekty budú odmenené. Bude to pekný večer pre všetkých nás byť spolu a oslaviť politiku súdržnosti na námestí o 7. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujeme. To bude naozaj pekný záver dňa a teraz musíme pokračovať v práci. Ďakujem pekne za účasť a budeme pokračovať eh, so stretnutím a zasadnutím výboru REGI.

Dear ladies and gentlemen, may I ask the members of... Poprosím, dámy a páni, aby ste sa usadili. OK. Dobre, takže začneme dnešným ďalším bodom programu zasadania výboru REGI. Je tu prezentácia štúdie, ktorú zadala tematická sekcia B s názvom Finančné nástroje v prospech energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Pred nejakou dobou REGI poskytovala oddelenie pre výskum, ktoré je podporným oddelením pre tematickú sekciu B, aby zadali štúdiu v súvislosti s um, finančnými nástrojmi. No ako vieme, tak implementácia sa týkala teda obdobia 2014 až 2020 Prosím vás o ticho. Takže štúdia sa musela pozrieť na dôkazy z predchádzajúcich e, období a taktiež legislatívny rámec, platný rámec e, v priebehu roku 2007 a 2013 umožnil finančným nástrojom e, riešiť iba tri tematické oblasti, mestský rozvoj, malé stredné podniky, a ich podpora a taktiež energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje. Výsledná štúdia sa pozerala na využívanie finančných nástrojov v súvislosti s energetickou činnosťou a obnoviteľnými zdrojmi. A výsledky štúdie boli predstavené, alebo budú predstavené hlavnými výskumnými pracovníkmi pánov Fionou Wishlade a pani Ronou Michi, ktoré obe pôsobia v centre pre výskum európskej politiky na University of Strathclyde. Máme samozrejme obmedzený čas a ako prvú by som teda pani výskumnú pracovníčku požiadala o prezentáciu, jednu alebo druhú. Dohodnite sa, kto začne. Dobré ráno. Prepašte, popoludnie. Ďakujem pani Michajlovej za jej úvod. Ďakujem, že ste nás sem pozvali, aby sme predniesli túto prezentáciu, že ste nás požiadali, aby sme e, vykonali túto štúdiu. No a táto bola, pokiaľ mi je známe, už rozoslaná, takže toto bude len stručná prezentácia, ktorá sa pozrie na hlavné nálezy a aby som dosumarizovala hlavné body tejto správy. Čo sa týka štruktúry prezentácie, tak ako prvé sa stručne vyjadrím k politickému kontextu. Po druhé, chcem poskytnúť pár myšlienok v súvislosti s rozmerom podpory európskej politiky v súvislosti s energetickou účinnosťou a obnoviteľnými zdrojmi a špecificky budem hovoriť o finančných nástrojoch a po tretie budem hovoriť alebo budem ilustrovať, ako finančné nástroje sú implementované v praxi, budem hovoriť o nejakých eh, konkrétnych štúdiách a taktiež budem hovoriť o výzvach do budúcnosti a o tom, čo sme sa naučili. No a na záver poviem niečo o výkone finančných nástrojov a prednesiem pár odporúčaní. Takže, čo týka politického kontextu, ten je dosť komplexný, pretože tam máme tri prepojené politické otázky, z ktorých každá je dosť komplikovaná. Poprvé, je tu iniciatíva Európa 2020, vrátane hlavných cieľov, ktorými boli napríklad navýšenie podielu obnoviteľných zdrojov pri spotrebe o 30 a taktiež ušetrenie energie v objeme aspoň 20 a na roku 2030 tieto cieľe sú ešte ambicioznejšie. Po druhé, je tu dôraz na finančné nástroje v európskych politikách. Finančné nástroje sú vnímané ako niečo, čo má veľa, čo je výhodnejšie než granty, pretože môžu e, zlepšiť investície, taktiež sú nákladov účinnejšie, môžu e, produkovať alebo podporovať udržateľnejšiu politiku, avšak často implementácia je e, komplikovaná. No a tretím prvkom je úloha Európskeho štrukturálneho a investičného fondu pri podporovaní projektov v oblasti nízkoholikového hospodárstva. Toto sa týka mnohých zúčastnených strán. Máme tu regulačný rámec, ktorý už je dosť komplexný. Keď sa pozrieme na politiky v oblasti energetické účinnosti a obnoviteľných zdrojov, tak je treba si uvedomiť, že sú tam veľké rozdiely medzi tými krajinami, sú tam obrovské rozdiely napríklad, e, čo sa týka podmienok, klimatických podmienok v Európe a toto má dopad napríklad na energetickú e, spotrebu a taktiež otázku budov v Európe. Čo týka prírodných zdrojov, tak tam sú taktiež veľké rozdiely. No, máme tu napríklad e, e, vodnú energiu, veternú energiu, solárnu energiu. Tam taktiež sú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Niektoré regióny napríklad vo východnej Európe, e, tam je väčšia miera energetickej chudoby. Ďalej, tu máme druhú sekciu, ktorá navrhuje, ako sa dá ušetriť energia. Mohli by sme implementovať opatrenia, ktoré by podporovali energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov. Názory sú tam samozrejme rôzne, sú tu veľké rozdiely medzi tými štátmi. No a pravdepodobne, alebo častočne kvôli týmto faktorom je tu skutočne komplexný kontext podpory obnoviteľným zdrojom a taktiež sú rôzne zdroje financovania na európskej, vnútroštátnej aj um, regionálnej úrovni. No keď sa pozriete na stranu 28, tam uvidíte taký príklad, ako to napríklad vyzerá v Nemecku, aby ste mali predstavu o tom, aké je to komplikované. Taktiež je dôležité povedať, koľko potrebujeme financií, aby sme mohli splniť naše ciele v súvislosti s klimatickými zmenami. Komisia v oblasti energetickej účinnosti to odhaduje na 100 miliard ročne a v oblasti obnoviteľných zdrojov na 60 až 70 miliónov eur ročne. Čo sa týka e, najväčšieho finančného nástroja, tak tým sú európske štrukturálne a investičné fondy. No a tuto máme detaily nákladov. Tam vidíme, že sa tam predpokladá v, obla- v období 2014 až 2020 v porovnaní s obdobím 2007 až 2013 navýšenie financovania. V rokoch 2007 až 2013 náklady boli asi 12 e, e, miliard eur a to bolo 4 e, štrukturálnych fondov ale v tomto našom období to je 30 miliárd a síce 20, pardon, 12 celkového eh, celkových prostriedkov z fondu. Vidíme, že sú tam obrovské rozdiely medzi tými plánovacími obdobiami a nielen čo sa týka celkových výdavkov, v roku 2007 až 2014 finančné nástroje špeci, sa špecificky zameriavali na energetickú účinnosť e, v desiatich krajinách, tam sa využívali. No a niektoré, mnohé programy v rámci Jessica taktiež sa týkali energetické účinnosti, takže to bolo ešte navyše. No a len malá časť financií boli používané tieto ciele, bolo to asi 4 a z finančných nástrojov. Väčšina z nich bola v podobe grantov. Na konci roku 2015 467 e, miliónov eur bol vyplatený z finančných nástrojov, ale asi len polovica z toho sa dostala až priamo k e, finálnym e, príjemcom a k projektom. Taktiež máme správu, ktorá bola minulý týždeň publikovaná a tá hovorí, že výkon bol e, trochu lepší pri uzavierke programov. Pre období 2014 až 2020 sa to tam takmer trojnásobilo, čo sa týka výdavkov na energetickú činnosť a obnoviteľné zdroje. Asi 20 členských štátov chce taktiež využiť európske financovanie, čo týka nízkouhlíkového hospodárstva. Bolo na to e, vynaložené 3,7 e, miliardy eur, tak toto bol skutočne obrovský nárast. No ale prvá správa o finančných nástrojoch v tomto novom období ukazuje, že ten pokrok bol len veľmi pomalý. Na konci roku 2015 len 34 miliónov sa dostalo k e, záverečným príjemcom, no a samozrejme ešte to len druhý rok plánovacieho obdobia a ešte môžeme očakávať väčší pokrok pred príchodom ďalšej správy, ktorá bude vypracovaná mm, koncom roka. Čo týka kľúčových charakteristík podpory otázky energetické účinnosti obnoviteľných zdrojov je, že sú tam skutočne veľmi rôznorodé projekty. Finančné nástroje, ktoré sú financované cez ESIF, sa sústredil predovšetkým na, na energetickú činnosť a budovy, energetickú činnosť vo verejných budovách a priestoroch, napríklad čo týka aj verejného pouličného svetlenia, investície do energetickej účinnosti a do infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje a taktiež investície do nových technológií energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. No a každý z týchto štyroch typov je charakterizovaný rôznym, rôznymi argumentami a so štruktúrou, napríklad čo týka e, konzumentov, spotrebiteľov, tak tí nechcú investovať niečo, čo sa im vyplatí len z dlhodobého hľadiska. A taktiež je tu riziko a komplexnosť e, hodnotenia rôznych projektov, takže sú tu rôzne prekážky financovania projektov. Čo týka riešení pre financovanie, tak tam sú, tie sú taktiež rôzne možno požičky, by boli dobré pre investície do rezidenčných oblastí a tak to tam sa to aj štandardizuje. Na druhej strane máme tam špecializované projekty, ktoré sú potrebné pri investíciách do, eh, do inovatívnych produktov. Naša štúdia sa totiž pozvala na pár príkladov finančných nástrojov z posledného obdobia. Estonsko aj Slovensko implementovali schémy na renováciu budov a domov, ako napríklad izolácia. A vidíme, že tam boli skutočne obrovské investície a sú teda podobné typy projektov. No a na druhej strane máme Španielsko, e, schému e, Fideus, tam to sa to predovšetkým zameriavalo na inteligentné siete medzi e, verejnými a súkromnými budovami, dopravu. A v, Špa- v Spanom kráľovstve tam máme predovšetkým astrofinancovania do malých stredných podnikov, na ktorých sme sa pozreli. No a opäť investície tam boli dosť malé. Takže toto boli rôzne nástroje, rôzne rozpočty. Čo sa týka súčasného obdobia, tak tam prebehlo viacero zmien, ktoré vplyvnili finančné nástroje. Ako sme počuli v tom minulom paneli, mnohí sa stiažovali, že nariadenie v rokoch 2007 až 2013 nebolo dostačujúce. No a potom prišli oveľa detailnejšie predpisy pre obdobie 2014 až 2020. Taktiež komisia bola kritizovaná, že neposkytla doskyto, dostatok e, pravidel pre to, ako používať finančné nástroje a potom prišli teraz detailnejšími technickými pravidlami vrátane príslušnej plat, platformy, ktorá bola e, vytvorená v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Taktiež museli vysvetliť e, implementačné e, princípy, napríklad v súvislosti s verejným obstarávaním a podobne. Tento vývoj mnohí označujú za pokrok, ale ďalej tam zostávajú určité veľké výzvy. No a niektoré z týchto výziev sú rovnaké v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov a taktiež e, v súvislosti s podnikmi, ktoré hlavne využívajú finančné nástroje. Predovšetkým ten právny rámec je považovaný za príliš komplikovaný a čo týka nejakého návodu, tak ten prišiel dosť neskoro. No a čiastočne z tohto dôvodu tie okrajové nástroje mali veľmi malý dopad na implementáciu čo týka otázky štátnej pomoci, tam taktiež to bolo komplikované, pretože je veľa úrovní, na ktorých môže byť táto štátna pomoc poskytovaná. No a tak je tu otázka prostredníkov, kde to bolo komplikované, napríklad čo sa týka otázky e, verejného obstarávania. Niektoré ďalšie výzvy boli napríklad o výstavy v súvislosti s nízkoholikovým hospodárstvom a mnohé zúčastnené strany neboli oboznámené s detailami e, využívania taktiež s investíciami v oblasti skolikového hospodárstva. Taktiež sú tu špecifické výzvy v súvislosti s finančnými nástrojmi pre obnoviteľné zdroje energetickú účinnosť, napríklad, že musíte mať technické vedomosti, musí tam byť kvalifikovaný um, správca fondu, toto taktiež nie až také jednoduché nájsť. No a niektorí nechceli využívať tieto finančné nástroje pre energetickú činnosť a obnoviteľné zdroje a radšej sa pridržiavali systému grantov. Ako naša správa ukazuje, ciele pre e, obnoviteľné zdroje a energetickú činnosť sú dosť rôznorodé a taktiež je tu otázka e, transferu z jednej jurisdikcie do druhej, tam je to taktiež dosť obmedzené. No ale mohli sme sa teda zistiť určité fakty našej práce v minulosti. Predovšetkým, že musíme podporovať premostujúcu víziu, aby sme videli, ako projekty prispievajú k udržateľnému rozvoju, sú dôležitou časťou, súčasťou niektorých programov. Napríklad sa to ukázalo v Estonsku. Po druhé, osvetová kampaň je dôležitá. A tu finančné nástroje môžu byť niekedy doplnené napríklad grantami, napríklad pri vykonávaní e, štúd- štúdií realizovateľnosti. Taktiež musíme napríklad niektoré projekty mať možnosť doladiť v priebehu nejakého úvodného prechodného obdobia. Po štvrté, potrebujeme určitú flexibilitu. Niektoré zo štúdií, na ktoré sme sa pozreli, obsahovali zmeny v priebehu toho obdobia a preto, že e, je dôležité byť, e, musí byť flexibilný a schopný prispôsobiť našu stratégiu. Musí to byť prispôsobené taktiež miestnym podmienkam, pozrieť sa na miestne hospodárske, kultúrne e, špecifika. No a taktiež je ťažké sa učiť jedna krajina od druhej. Je treba sa poučiť z bývalých programovacích plánovacích období v rámci toho jedného štátu. Toto sa týka sekcie, sektora energetiky, ale taktiež predovšetkým, čo týka implementácie, ktorá sa časom zlepšuje. Pozrime sa teraz na výkonnosť finančných nástrojov pri energetickej efektívnosti a udržateľných zdrojov energie. Je to veľmi ťažké posúdiť, pretože je dosť ťažké akýkoľvek finančný nástroj rozanalizovať a odmerať, alebo odmerať úspech podpory energetickej účinnosti energie z obnoviteľných zdrojov. A po tretie, veľmi dlho trvá na inštalovanie a dlhodobosť eh, fondu, to sa vždy nekrie, čiže nie vždy sú tie výsledky dostupné v tom časovom rámci, ktorý je potrebný. Sú tu aj otázky o opatreniach, či sú vhodné, napríklad štandardné indikátory. Tam by možno neboli nastavené všetky podrobnosti, tak ako to má byť. Napríklad Estonska, estonský systém renovácie domov bol od medzi rokmi 2014 a 2020 pozastavený, pretože bol taký úspešný, že sa, to, že sa naštartoval súkromný trh s renováciami budov a toto sa nezohľadnilo, keď sa posudzoval tento fond štandardizovanými indikátormi. Takáto úspešnosť. E, táto štúdia nemala za úlohu vygenerovať odporúčania, ale tak či tak z nej vyplývajú niektoré odporúčania, niektoré námety. Fondy ktoré generujú finančné nástroje, majú nevždy časové obdobie, v ktorom sa používajú zhodné s aplikáciou, na ktoré sa používajú. To treba zharmonizovať. Ďalej, regulačná stabilita. Mnohé úrady, ktoré riadia tieto záležitosti, sa poučili, ale bolo by aj nevhodné, ak by sa zásadné veci zmenili v následujúcich obdobiach. Čo sa týka budovania kapacity a poučenia pre politické kroky, komisia sa do tohto vložila a vytvorila príslušné platformy. A posledný námet. Vyhodnocovanie finančných nástrojov by mali byť viac zamerané na kvalitu a skutočne zhodnotiť aj to, aké výsledky vyplynuli z ich používania a až potom by sa dalo povedať, či niečo funguje, nejaký finančný nástroj, či to funguje dobre alebo nie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám, hovorí pani predsednička. Ďakujeme za vašu štúdiu. Ďakujeme čo ste nám, za to, čo ste nám dnes odprezentovali. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, máte slovo. Máme len 15 minút na e, rozpravu, ale ak by sa niekto chcel niečo spýtať alebo má nejaký komentár, nech sa páči, toto je tá pravá chvíľa. Všetko je jasné? Tým chceli by ste niečo pridať, tým, ktorý pracoval na tejto štúdii? Ani, ani nie. Bolo to stručné zosumarizovanie našich výsledkov, ale možno by som e, počerkla jednu vec, ktorá sa vynorila. Aké ťažké sú finančné nástroje na používanie pre mnohé orgány, ktoré ich používajú pre riadiace orgány a technické aspekty energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov to ešte sťažujú. Čo sa týka vyhodnotenia ako takého, zaujímavé by mohlo byť vyhodnotiť kvalitatívnejšie to, ako tieto nástroje fungujú. Nemáme veľmi jasnú predstavu o tom, čo je efektívne a či, bude, e, či vygenerujú významné zisky alebo či vo verejnom sektore vznikne veľký dopyt. Takže niektoré benefity sú nezohľadnené, aj keď veci idú dobre. Napríklad ten estonský príklad, keď sa trh jednoducho nakopol, rozvinul a rozbehli sa pôžičky na renováciu domov v tejto oblasti zo súkromných zdrojov. Takže vlastníci domov, ktorí pozitívne zareagovali a boli radi, že sa takto zlepšila kvalita života a vytvorili sa nízkoenergetické budovy týmito investíciami. Takto, takéto niečo, takáto spokojnosť nie je zachytená v štandardizovaných indikátoroch. A potom ešte ďalšie veci. Systy sa používa v Spojenom kráľovstve, orientovaný na malé firmy. Tieto finančné nástroje boli povzbudzujúce investície a inovačné projekty. V Spojenom kráľovstve mienili získať nové investície, ktoré sa nemuseli financovať verejnými finančnými nástrojmi, ale ktoré by si potom neskôr na svoje plecia prevzali súkromné subjekty. Opäť aj britský e, príklad je príbeh úspechu, ale takéto niečo ako v Británii sa neodrazilo v štandardizovaných indikátoroch. Áno, bolo to... Toto je zaujímavý aspekt celej veci. A som si istá, že keď budú mať kolegovia si preštudovať vašu štúdiu e, detailne, prídu aj ďalšie otázky, ale zatiaľ vám veľmi pekne ďakujeme, že ste nám odprezentovali túto štúdiu, že ste prišli na naše zasadnutie. Budeme teraz pokračovať ďalším bodom programu a to schválenie rozhodnutí, ktoré prijali koordinátori. Poslanci výboru REGI dostali rozhodnutia koordinátorov. Mohli by sme schváliť tieto rozhodnutia? Áno? Nie sú žiadne námietky. A bod 14 rôzne otázky. Pani Krel, myslím, že chcela niečo povedať, informovať e, výbor REGI o rokovaní Omnibus. Mohli by ste informovať aspoň mňa. Ja sa práve pozerám na to, či by som mala hovoriť kratšie alebo dlhšie, ale je tu aj pár tenových spravodajcov. Aj vy ste tu, takže môžem hovoriť stručne. Celkom dobre postupujeme v rámci trialógu. Komisia, rada a parlament, všetky tri strany sú ochotné hľadať kompromisy a to vedie k tomu, že ideme príliš rýchlo potom. Pokiaľ to správne chápem, tak výbory Bač a Kont rokujú o dosť pomalšie, takže toto by mohlo viesť v nadchádzajúcich dňoch problémom, pretože v niektorých bodoch môžeme len principiálne, napríklad sa týka finančných nástrojov alebo preverovania, môžeme len principiálne povedať, že s niečím súhlasíme, dobre, áno, ale ešte to všetko musíme porovnať s výsledkami rokovania o nariadení o priamom financovaní. Dobre, takže prejdem tie dôležité body. Poprvé, Fond Solidarity. Tu napríklad nemáme žiadne, žiadnu zhodu. Chceme to, ten postup trochu zjednodušiť, ale rada nie je ochotná s nami o tom hovoriť, pokiaľ ešte nebude prispôsobené finančné nariadenie, pokiaľ to budeme takto hrať ďalej, tak sa vôbec nedohodneme a preto zajtra s pani Gressle, príslušnou spravodajkyňou, sa chceme stretnúť a pokúsime sa to objasniť, vyriešiť. Čo týka Európskeho regionálneho fondu, tam taktiež nepanuje zhoda čo sa týka ani kultúry, ani cestovného ruchu a príslušných projektov. Tu by som chcela povedať kolegom, myslím si, že tu prebieha silné lobovanie zo strany niektorých členských štátov komisia nás upozornila na jednu vec, že sme stanovili určitý prach a navrhli sme ho ako výbor regí a komisia hovorí, že 90% všetkých projektov, ktoré vôbec niekde ležia vo všetkých šuplíkov, sú pod touto hranicou, pod týmto prahom, no a zvyšok by mohol byť pokrytý tým, čo my sme navrhovali ako výnimku, tak aby parlament teda takto e, v tomto postupoval, na tom trvám. No a máme tu určité príčiny v určitých členských štátoch, ktoré tu robia problémy, napríklad čo týka definície príjemcu, ako to urobíme s finančnými inštitútmi, napríklad v Taliansku tam je taká špecifická situácia, ale myslím si, že sme na dobrej ceste za kompromismi. No a taktiež sme dosiahli už mnohé kompromisy, napríklad čo sa týka finančných nástrojov. Okrem iného panuje zhoda medzi predsedníctvom a parlamentom pri vyškrtnutí článku 30a, kde sa hovorí o tom, že fondy ESI by potom navrátili finančné prostriedky späť komisii, ktoré potom mohli byť využité e, ako e, garancia v rámci fondu EFSI. S tým súhlasíme. Prepačte, to som zabudla k tomu EFRA. Máme tu pozmeňujúce návrhy v súvislosti s formuláciou ohľadom utečencov. Prekvapivo je toto dosť komplikované, pretože pokiaľ by sme využili tú formuláciu, ktorú sme tu vymysleli v regii, tak možno tie uvitacie centra, ktorí sa teda príjmajú utečenci, by sme už nemohli ďalej podporovať, pretože ľudia, ktorí prichádzajú, ešte nemajú, nie sú utečencami, nemajú žiadny medzinárodný štatút. Ale my chceme, aby tieto centrá naďalej dostávali finančnú podporu. Ďalší problém je napríklad to, že tu máme maloletých mladistvých bez sprievodu, ktorí nie nutne musia mať medzinárodne uznaný štatút, ale majú určité špecifické možnosti v členských štátoch a ani my by sme ich nemali odtiaľ vylúčiť. Takže možno ešte zistiť, či by sme tam mohli nájsť nejakú formuláciu, ktorá bude vyhovať všetkým. Ešte to prediskutujem s tými spravodajcami. Ja úprimne povedané by som skôr bola inklinovaná sa riadiť tým, čo povedala naposledy komisia, prijať tú formuláciu, ale ešte to prediskutujeme na zasadení tieňových. Skutočne sú tu určité veci, ktoré ešte nie sú objasnené, napríklad čo týka finančných nástrojov, prípadne e, e, garancií, záruk, otázka spolufinancovania projektov ESHIF a EFSI, teda kombinácie tých dvoch druhov financovaní. Takže myslím si, že by tam malo byť možnosť určitého spolufinancovania vrátane e, v rámci politiky súdržnosti. Uvidíme, či komisia si môže súhlasiť. Je treba o tom diskutovať a nájsť nejaký kompromis. Ďalej. Parlament si myslí veľmi sebavedome, že my môžeme každému hovoriť, čo má robiť. A my sme taktiež odsúhlasili v regii pozmenujúci návrh, ktorý hovorí výboru, pardon, dvoru auditorov, že má vykonať určité kontroly a vypracovať určité správy. No a tu všetky právne služby nám oznámili, že takúto právomoc náš parlament nemá. Dobre, to som uznala a vyhodila som to odtiaľ. Dôležitý sporný bod, a tu slubujem, že na tom budeme pracovať, je otázka viditeľnosti projektov to všetci poznáme z našich členských štátov, že nedostatočne komunikujeme ohľadom toho, koľko peňazí v rámci jednotlivých projektov pochádza z európskeho rozpočtu. A preto tu máme pozmenujúci návrh, ktorý sme vypracovali. Komisia a rád a rada hovoria, že si myslia, že to je skvelý nápad, ale že to na veci nič nezmení a už vôbec nie že by sme mali eh, zverejňovať konkrétne čiastky, kde by sme hovorili o tom, že by z toho rozpočtu určité percento potom malo pochádzovského rozpočtu a malo by to byť zverejnené. Oni s veľa vecmi súhlasili, ale s tou zverejnenou konkrétnou čiastkou s tým nesúhlasia a myslím si, že teraz máme obdobie, kedy je tu veľa skeptikov a je treba zostať neochvejný a preto budeme o tom diskutovať, rokovať v rámci trialógu zajtra, ale vyzerá to, že to bude dosť sporná vec. Na záver k energetickej účinnosti. Tam máme podobné stanovisko ako Rada a, komis- a parlament. Aj komisia k tomu chce vydať vyhlásenie a možno niečo to, z toho, čo sme to dnes počuli, sa týmto do budúcnosti uľahčí. Takže výbory pre rozpočtovú kontrolu a pre rozpočet e, medzi tým rokujú. Dúfame, že v januári to bude už celé hotové. To nám dáva dosť času, aby sme aj medzi sebou si to mohli dohlbky diskutovať a si argumenty. No ale celkovo som dosť pozitívne prekvapená, že postupujeme celkom dobre. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem. Je to naozaj pozitívne posolstvo pri tejto komplikovanej téme a je veľmi ťažké využiť naše exkluzívne právomoci a zároveň udržať dynamiku, rýchlosť, ktorou pracujú výbory pre rozpočet a pre kontrolu rozpočtu. Takže musíme byť flexibilnejší. Ďakujeme pekne za tento e, prehľad. Toto je stanovisko REGI k rokovaniam a dnes budeme mať takisto stretnutie spravodajcov a trialog a zajtra tiež stretnutie tieňových e, spravodajcov a trialog. Ešte niekto v bode rôzne má nejakú ďalšiu otázku? Pán Farný Stelroj tu nie je, takže asi nemáme nič v bode rôzne. Dovolte mi pripomenúť vám, že nasledujúce schôdze budú v stredu 22. novembra od 3. popoludní a vo štvrtok 23. novembra od 9. ráno. To bolo posledné oznámenie z výboru REGI. Ďakujem tlmočníkom za prácu a ďakujem všetkým ostatným za takto nabité ráno. Sa podarilo šťastne dovršiť. Týmto je schôdza ukončená. Ďakujem.